morning, dear colleagues. Okay, just... Vážení kolegovia, len aby ste vedeli, prečo predsedám stretnutiu. Je to kvôli tomu, že Doris Pak musí byť na výbore AFED, aby prehovorila o svojej správe k téme Bosny. Preto som bola poprosená, aby som predsedala tomuto výboru o 10. ale bude musieť odísť e, na koordinátorov rozpočtu. Ak sa Doris vráti do 10. tak bude predsedať ona. V prvom rade, že sa chcem spýtať, či môžeme schváliť návrh programu. Ak nemáme žiadne námietky, tak môžeme program považovať za schválený. Chcem vás teda poprosiť a spýtať sa, či sú nejaké reakcie alebo poznámky. Nie. Dobre, takže ďalší bod. Schválenie zápisnice z predchádzajúcich schôdzi Zápisnice sú vo vašich dokumentoch. Navrhujem teda, aby sme ich považovali za schválené v prípade, že sa neobjavia žiadne námietky do konca dnešného rokovania. Budeme ich považovať za schválené. Dobre, poďme na bod číslo 3, to sú oznámenia predsedajúcej. Ehm, budeme hovoriť o dnešnom jazykovom režime pri tlmočení. Dnes máme všetky jazyky okrem češtiny, estončiny, litovčiny, malčtiny a švédštiny. A prejdeme k hlasovaciemu eh, zoznamu a budeme hovoriť o modernizácii eh, Európskych systémov vysokoškolského vzdelávania, teda k predstaveniu správu, ktorý sa skôr bude hlasovať. Eh, slovo má pán Tykeš, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Bola to naozaj veľká česť môcť tvoriť túto správu. Mali sme vynikajúcu spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami, so všetkými frakciami. Chcem osobitne poďakovať tieňovým spravodajcom Kataríne Nevedialovej, jej predchodkyne, ktorým bol e, Luigi Bellinger, potom Gianoimu Batimovi, pánovi Migalskému a da Fontana Lorenzo. Okrem toho, tu máme veľmi dôležitú podporu, ktorú sme dostali od našich expertov zo skupiny z jednotlivých politických frakcií. Podporu sme dostali od výboru regionov, výboru FAM, z Asociácie európskych univerzít. Takže prosím, podporte moju správu a schválte ju, schválte ju v hlasovaní. Dobre, ďakujem pekne. Pán Dojokeš, pani nevedela má slovo. Ďakujem pekne. Mám len zdrobnú e, žiadosť, radi by sme zmenili poradie hlasovania na prvej stránke e, FAM 8 a podmenujúce návrh 34 radi by sme zmenili poradie keďže oba sú moje pozmenujúce návrhy. Ten druhý 34 je všeobecnejší a rada by som, mala, aby sa, rada by som bola, aby sa o tomto hlasovala skôr ako o pozmenujúcom návrhu 8. Ak to je v poriadku, tak by som vás poprosila zmeniť poradie. Pán spravodajca súhlasil, ďakujem pekne. Súhlasíte teda? Dobre, poďme teda hlasovať. Začneme odsekom 1, pozmenujúci návrh 28, spravodajca je za. Proti zdržali sa schválené. spravodajca je za. Odpadá 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 31, spravodajca je za, proti, zdržali sa, je to schválené. 32, spravodajca je proti. Budeme to robiť elektronicky, takže poprosím vás, aby ste hlasovali cez svoje karty. Nemáte ich tu. Otvárame hlasovanie. Okay, we close the vote. Ukončujeme hlasovanie. Je to 12 za, 12 proti, 1 sa zdržal, návrh bol zamietnutý. a potom ešte dvaja. Takže návrh bol schválený. Dobre, ospravedlňujem sa. Bolo to v rovnakom čase, tak potom je to... Ak to je rovnaký počet hlasov, tak návrh nebol schválený. Ospravedlňujem sa, návrh nebol schválený. Pozmeňujúci návrh 33 spravodajca je proti. Kto je za? To, bolo hlas, to boli hlasy za, kto bol proti? Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. Dobre, poďme ďalej. Odsek 1a, pozmenujúci návrh 8. Takže pozme sa 34. Spravodajca je proti. Kto je za? Overíme si to elektronicky, bude to oveľa jednoduchšie. Ukončujem hlasovanie. 12 za, 14 proti, návrh bol zamietnutý. Teraz poďme ďalej. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 35 1D a spravodajca je proti, kto je za. Kto je proti? Hlasovali sme o návrhu, tu e, návrhu FAM 8. Dobre, vrátime sa teda naspäť. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 8. Spravodajca je proti. Kto je za? To je proti? Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý poriadku, poďme ďalej na odsek 2. kompromis na návrh 1. Spravodajca je za, kto je za, kto je proti, zdržali sa, návrh bol schválený. Odsek 2. Pozmeňujúci návrh 42. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Návrh bol schválený. Odsek 2. Pozmeňujúci návrh 43. Spravodajca je za proti, zdržali sa, návrh bol schválený. Pozmeňujúci návrh 44. A spravodajca je za. Ďakujem pekne. Kto je proti? Zdržali sa, návrh bol schválený. Poďme ďalej. Pozmeňujúci návrh 45 odsek 3. Spravodajca je proti, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 46. Spravodajca je za. Kto je proti? Zdržali sa. Návrh bol schválený. 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Návrh bol schválený. Odsek 3, ehm, pozmeňujúci návrh 48, spravodajca je za. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. 15 za 13 proti návrh bol schválený. Teraz odsek 4, pozmeňte návrh 49, spravodajca je proti. Kto je za? Návrh bol zamietnutý. Prísad 1, spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. Ďalej pozmeňujúci návrh 50, spravodajca je za. Kto je za? proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. Ospravedlňujem sa, návrh bol schválený. Nechcem nejakým spôsobom meniť spôsob, ako hlasujeme. Je to veľmi metúce, pretože niekedy zastaneme, najprv robme za, proti a potom zdržania, aby to bolo normálne, pretože niekedy sa len povie odporúčanie, niekedy sa len povie, aké odporúčanie je spravodajstvo a potom nevieme, že ako máme hlasovať. Dobre, takže to ujasnili sme si to. Môžeme pokračovať, budeme pokračovať 52, e, e, kto je za, kto je proti. Budeme si to overovať elektronicky, takže 52. Pe 15 za, 11 proti, dvaja sa zdržali, návrh bol schválený. Poďme ďalej. Pozmenujúci návrh 53. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. <clears throat> Pozmenujúci návrh 54. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. 55. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh e, teda 64 e, v odseku 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 65, kto je za, Kto je za? Šesťdesiat 65, 65, je to pozmeňujúci návrh 65, hovorí pani predsedajúca, rozhodnite sa. Mm, dobre, ďakujem pekne, kto je proti, zdržali sa, návrh bol schválený. Poďme ďalej na kompromisný návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, návrh bol schválený. Poďme na pozmeňujúci návrh 63, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol schválený. Pozmenujúci návrh 66. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 67. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 17. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 71. Kto je za? proti zdržali sa schválené. Poďme ďalej na 68. Kto je za? Prosím, overieme si to elektronicky. 68, otváram hlasovanie. Ukončujeme hlasovanie. 14 za 14 proti návrh bol zamietnutý. 69, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 73, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 74, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 75, kto je za, proti, ďakujem, zdržali sa, schválené. Dobre, poďme teraz k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu 1 na 76, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 77, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 78, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 79, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 80, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Poďme ďalej. Dostávame sa k 81. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Poďme ďalej, ideme na 86. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. 88. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Poďme ďalej. pozmeňujúci návrh 100. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. 101, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 102, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 103, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa schválené. Poďme ďalej na 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 107 za, proti zdržali sa schválené. 108 za, proti zdržali sa schválené. Ideme ďalej. 109 za, proti, zdržali sa schválené. 111 za, proti, zdržali sa schválené. 112 za, overíme to elektronicky. Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. 14 za, 15 proti, návrh bol zamietnutý. 113, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 114 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 115 za, proti, zdržali sa schválené, 116 za, proti, zdržali sa, schválené. 117 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa, schválené. 119 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to, otváram elektronické hlasovanie 119. Ukončujem hlasovanie. 17 za, 10 proti, návrh bol schválený. 120, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 121, kto je za? proti, zdržali sa schválené, 122 za, proti, zdržali sa schválené, 123 za, proti, zdržali sa schválené, 124 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 125 za, proti, zdržali sa schválené. 126 za, proti, zdržali sa, schválené. 127 za, proti, zdržali sa, schválené. 128 za, proti, zdržali sa, schválené. 130 za, proti, zdržali sa, schválené. 131 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa, schválené. 3 za, proti, držali sa schválené. 129 to bolo stiahnuté, 134 za, Overíme si to elektronicky. Kto je za 134? Ukončujeme hlasovanie. 15 za, 12 proti, návrh bol schválený. 135, kto je za? Proti. Overíme si to, bude to lepšie. 135. Ukončujeme hlasovanie. 16 za, 13 proti, návrh bol schválený. 136, kto je za? 136 za, proti, zdržali sa schválené. 137 za, proti, zdržali sa schválené. 138 za, proti, zdržali sa schválené, 139 za, overíme to elektronicky. Sedemnáct za, návrh bol schválený. 140, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 141 za, proti zdržali sa schválené 142. Overíme si to. Osemnáct za 11 proti návrh bol schválený. 143. Kto je za? Overíme si to elektronicky. Stále sa tu menia väčšiny. za návrh bol schválený. 144. Kto je za? Za? Proti? Väčšina návrh bol zamietnutý. 145. Za? proti, zdržali sa zamietnuté, 146 za, proti, zdržali sa schválené, 147 proti, zdržali sa schválené, 148 za, proti, zdržali sa schválené, 149 za, proti, zdržali sa schválené, 150 za, proti zdržali sa schválené, 151 za, proti zdržali sa schválené, 152 za, proti zdržali sa schválené, 153 za, proti zdržali sa schválené, 154 za, proti zdržali sa schválené, 155 za, proti, zdržali sa schválené, 156 za, proti, zdržali sa schválené. Ideme ďalej. 157. Sto päťdesiat sedem. Pätnásť za a návrh bol schválený. Sto päťdesiat osem. Kto je za? proti, zdržali sa schválené, 159 za, proti, zdržali sa schválené, 160 za, proti, zdržali sa schválené. Poďme ďalej, ideme na 164. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 165, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kto, 166, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 167, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 168, kto je za? Prijatý. 169, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Prijatý. 170, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 171, to je za. Budeme to robiť elektronicky, prosím, 171. proti 14, 14 zamietnuté, kto je ďalej 7, 172, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 173, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 174, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 175, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, 176, kto je za. Prosím, elektronicky si to overíme. Sto sedemdesiat sedem, kto je za? kto je proti, kto sa držal prijatý, 178, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 179, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 180, kto je za, Aha, to je oddelené hlasovanie, prvá časť, to je za. Prosím vás pekne, ja budem elektronicky. Prvá časť 180. -ky. 13 a 14 zamietnuté. Druhá časť to je za, to je proti. Kto sa zdržal? Pozmite návrh 6, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Sedmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 8. Kto je za? Robíme to elektronicky. Osmička. 16 proti 12. Prijaté. 9. to je za? to je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 10, to je za. Overujeme desiatku. 16 proti 13 je to prijaté. 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 13, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 12. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 14. Kto je za? Hovoríme 14. -ku. Elektronicky 15 proti 11 je to prijaté. 15. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 16. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 17. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 18. To je za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 19. To je za kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 20. Oddelené hlasovanie. Prvá časť to je za. Druhá časť to je za. Druhá časť 20. 13 za, 14 proti, to zamietnuté. 21, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme 22. Udelené hlasovanie. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto je druhá časť 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 23. Kto je za? Overíme. 23. Jedenáct až 18 zamietnuté. 36 to je za. Zamietnutý. 24 to je za. To je proti, kto sa držal. Zamietnutý. 25 to je za kto je proti, kto sa držal prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh 26, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Jednička, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Prijatý. Dvojka, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatá, trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, ústny pozmeňujúci návrh 3, kto je za, hovoríme elektronicky. Dvadsať jeden voči siedmim, tak to bolo jednoznačne prijaté. Peťka, kto je za? No kto je za? hovoríme teda, hlasujeme o stanovisku výboru pre ženské práva. To bolo B, C, kto je za? Hovoríme. proti 15, tak je to zamietnuté. Návrh D, Hovoríme elektronicky. No, 14 až 15 zamietnuté, proti 15 zamietnuté, D. Kto je za teda to D? Kto? Kto je proti? To je zamietnuté. Návrh F, kto je za? To je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Navrh 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Navrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Navrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý návrh 4. Kto je za? kto je proti. Overíme. Štrnáct, štrnáct, tak je to zamietnuté. Návrh 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Návrh 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Návrh 11. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 14, kto je za. Prijatý 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 16. 16. Kto je za? Proti? To musíme preveriť. 16. Trinásť až 15 zamietnuté. 17, kto je za? Kto je proti, to sa zdržal zamietnutý, tá. 19 to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutá, 20 kto je za, Kto je proti, to sa zdržal zamietnutá, 21 kto je za, to je proti, to sa zdržal zamietnuté, 22 kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá 25. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá 26 za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá 27. Kto je za? kto je proti. Tak, elektricky overíme 27. Jeden za 16. Za, proti 16. Ďalej. Teraz prechádzame k záverečnému hlasovaniu elektronických teda Otváram hlasovanie. voči dvom a dvaja sa držali. Blahovoláme pánovi Tökešovi. Uh, okay. Teraz budeme hlasovať o stanovisku pána Lokegarda. Žiaľ, nie je prítomný. Je tu niekto, kto by sa chcel ujať slova za skupinu ALDE? Áno, musím povedať, že nemôže tu byť náš kolega Lokigard, pretože je v Južnej Afrike, pretože, ako viete, Európska únia, Európsky parlament e, má, otvára vzťahy s e, Južnou Afrikou. Takže verím, že hlasovanie dopadne dobre. Sorry. Um, we start with paragraph amendment. Odsek 2. Oddelené hlasovanie. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Dvojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Tri. Kto je za? Kto je proti? Overíme. Jedenáct, osemnáct zamietnuté. Ça, c'est du temps. Kto je za, kto sa zdržal prijatý. 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. A teraz je hlasovanie o návrhu stanoviska. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý T. Okay, we come to the thing by Mrs. by Mrs. Vergia. Would you like to take the floor, please? Prejdeme k správe pani Veržia. Chcete sa ujať slova? Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela e, poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a pracovníkom e, politickej skupiny aj, as, aj asistentom, pretože ja som organizovala viaceré rokovania k tomuto legisla- legislatívnemu návrhu a je to vlastne prvýkrát, kedy ja som robila legislatívny návrh alebo stanovisko k e, legislatívnemu návrhu, takže to nebolo také jednoduché. Takže mm, sú v hlasovacom zozname určité e, veci, ktoré ktoré, ktorý som, sme sa, nám nepodarilo dosiahnuť kompromisný návrh. E, takže je mi trošku ľúto, že bola taká dosť veľká opozícia zo strany z, e, e, tieňových spravodajcov a musíme to tým pádom odhlasovať. Takže ideme teraz hlasovať. Ešte pán Kelly. Čisto kvôli informáciám, prečo ste nerobili pred, v prípade správy pána Lokegarda e, e, elektronické. Prečo sme to neha, o tom nehlasovali elektronicky? Pretože tu sa píše, že je konečné hlasovanie elektronicky. Predsednička sa pýta, chcete, aby to bolo elektronicky? E, pred, e, pán Kelly hovorí, že nie, len ešte som nikdy nezažil hlasovanie o celom návrhu stanoviska, ktoré by nebolo uh, elektronicky predsednička. No už keď chcete, môžeme to byť elektronicky. E, E, nie, viete, väčšinou vždy je to jasná väčšina, ale čisto len e, hľadiska informácie sa len čisto pýtam ako faktickú poznámku, že prečo prvýkrát v živote sme tu nehlasovali elektronicky o celom návrhu, e, takže takže ale aby sme splnili literu zákona a budeme hlasovať teraz o návrhu stanoviska pána Lokegarda elektronicky, aby sme to mali v poriadku such a matter. possession. It's a very pragmatic question. Okay. Okay, 25 to 2 to 1. Okay. 25 ku 2 ku 1. Dobre, takto máme to elektronické vybavené. Teraz sa vraciame späť k tomu hlasovaniu pani, návrhu stanoviska pani Veržia. A ideme teda hlasovať o 32, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 18. to je za? to je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 50. to je za? to je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 51. Kto je za? to je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 52. Kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 53. Kto je za? Robíme to elektronicky. Seventeen to eleven 11 prijaté. 54, kto je za? Kto sa zdržal prijatá? 55, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatá? 19, kto je za? proti, kto sa zdržal, prijatá. 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 56, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Chcete overiť elektronicky 56? Dobre, overujeme. Kto sa zdržal, kto je proti, je proti. Bola 22, 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 24, kto je za, kto je... Zase kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 59 to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijaté. 27 to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 60 to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 61 to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 62 to je zťahnuté, 63 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 64, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 28, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 65, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 29, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? proti, kto sa zdržal prijaté 67, kto je za? Prijaté 68, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté 69, kto je za? 70 to je za, to je proti, to sa zdržal. 31, kto je za, <laughs> kto je proti, kto sa zdržal. 71, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Jednička, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá dvojka. Kto je za? Kto je... Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Štyri. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Päť. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 6, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 10, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 35, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 36, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 37, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 38, 37, dobre, overíme. seventeen to twelve adopted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 13 to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 14 to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 41. Kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 15 je to oddelené hlasovanie. Prvá časť to je za. To je proti. Kto sa zdržal? prijaté, Druhá časť to je za. To je proti. to sa zdržal? Zamietnutá. 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 44, prvá časť, kto je za, proti. Dobre, overíme. Prvá časť, overíme prvú časť teda. 16, 13 je to prijaté, druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnuté 45, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, 47, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Mm, zamietnuté, 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, 49, kto je za, kto je proti, 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, 73 a 74 boli stiahnuté a prejdeme k záverečnému elektronickému hlasovaniu o celom návrhu stanoviska 26 za, 3 traja proti, nikto sa nezdržal, tak blahoželáme pani Veržia. Ďalej, posledné dnešné hlasovanie je správa pani venera Atu. Marika, chcela by si niečo povedať? Áno, ja by som chcela len poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli tomuto stanovisku, aby bolo lepšie. Predsedajúca jednička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, dvojka, kto je za, kto je proti, overíme dvojku. 11 voči 16 je zamietnuté ústny pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Prijaté. Kto sa zdržal? Štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka, Kto je za? 13, či 13 je to zamietnuté. Šestka, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Osmička, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Deviatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 10, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz e, kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalej 16. Kto je za? Aj toto overíme elektronicky. 16 voči 9, takže je to prijaté. 18, kto je za, kto sa zdržal, prijaté. 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 21, kto je za, kto sa zdržal, prijaté. 22, kto je za, kto je proti, 23, kto je za, kto je proti, 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 28, kto je za, Urobíme no, to elektronicky. Šestnáct proti jedenáctim prijaté. 29, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnuté. Kompromisný návrh 2, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overujeme 39. 40, 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 45, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, oberujeme 42. 11, 15 zamietnuté, 43 za, proti, 44, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, 46, kto je za, kto je proti, prijaté, 47, kto je za, kto je proti, prijaté a záverečné hlasovanie elektronicky. 23 ku 2, nikto sa nezdržal, blahoželáme. Takže dokončili sme dnešné hlasovanie. Ja musím odísť na výboru pre rozpočet, takže budem musieť teraz pán Pisk prevziať vedenie. So, good morning everybody. I apologize, I had to... Dobré ráno všetci. Prepačte, musela som v výbore AFED prezentovať svoju správu o regióne Bosny a Hercegoviny. Dlho som na nej pracovala, tak som musela byť tam. V poriadku. Teší ma, že tu vidím našeho kolegu Martineza. Martineza nie je to po prvý či druhý, ale tretí krát bude hovoriť o Dome európskej histórie. Bývalý predseda Európskeho parlamentu inicioval túto uh, uh, iniciatívu, pán Petering. Tento uh, projekt nám on pre, prezentoval v roku uh, 2008 v decembri a teraz ubehla určitá doba a chceme počuť o tom, aká je situácia, kde sa nachádzame, čo sa plánuje. Nech sa páči, pán podpredseda. Gracias. Gracias, Doris. Ďakujem veľmi pekne, Doris. Budem hovoriť po španielsky, pretože ako podpredseda parlamentu mám tiež na starosti aj tému viac jažičnosti a práve preto, aby som bol koherentný, budem hovoriť e, po španielsky. Chcem vám pekne poďakovať e, za pozvanie. Som naozaj veľmi rád, že tu môžem vystúpiť. Je to už po piatýkrát, je to konkrétne piatýkrát, keď e, budeme diskutovať o tejto téme v rámci tohoto výboru. V každom prípade pani predsednička Pak, rovnako ako aj kolegyňa Paliadeli, ktorá tu nie je prítomná, ale ktorá je tiež veľmi aktívnym členom tohoto výboru, tak obe patria do akéhosi, do akési rady patronátu v rámci tohoto projektu pre Dom európskej histórie. A všetci samozrejme veľmi dobre rozumieme, že táto komisia musí naďalej fungovať a to čo najefektívnejším spôsobom, aby sme sledovali ďalej rozvoj tohoto projektu. Ako všetci veľmi dobre viete, tento projekt je veľmi ambiciózny, veľmi komplikovaný, ale zároveň je veľmi fascinujúci. A zdá sa, že sme sa dostali do bodu, keď už sa nedá zájsť ďalej. Už nie je žiaden ďalší krok nabok alebo späť, už musíme zagarantovať tento projekt a pokračovať do finálnych štádií. Naposledy, keď sme o tom diskutovali, tak odvtedy sa udiala časť progresu, napredovania, objavili sa niektoré nové prvky, treba ich zobrať do úvahy v rámci celkového vývoja v tejto iniciatíve. V prvom rade sme veľmi napredovali v tej téme, ktoré sa týk, ktorá sa týka budovy, čiže kde sa konkrétne toto múzeum bude nachádzať. Všetci dobre viete, že ten projekt je veľmi obsiahly. E, najprv tam boli e, poskytnuté všeobecné informácie, kde sme hovorili o e, o tom, že to by malo byť súčasť tak, takého sveta múzeí, mali by tam byť e, experti na múzea, týmy architektov, ktoré by k tomu teda by to posudzovali. A malo by tam byť až 130 e, rôznych štúdií architektov a architektonických firiem kontaktovalo Európsky parlament, aby získali viac informácií a podrobnejšie e, predstavy. Potom, ako dostali e, tieto informácie, tak 30 pre, prejavilo záujem pokračovať ďalej, zúčastniť sa do výberového konania a, a týchto 30 To sú ľudia, ktorí eh, sú aj oboznámení z budovou parlamentu. No a z týchto 30 eh, zostali 12. 12 eh, poslalo návrh projektu. Čiže máme tam 12 architektonických firiem, ktoré pochádzajú zo všetkých koncov Európy. Z týchto 12 sme nakoniec vybrali užší výber. Tento užší výber bol robený porotou, ktorá ktorá bola veľmi dobré zostavená. Boli tam niektorí z tých najlepších architektov v Európe, ktorí boli v tejto, eh, v tejto komisii a vyšli sme vlastne z 12 na troch a z troch sme vybrali jedného. No a teraz konečne už máme jeden projekt, konkrétny projekt, ktorý na, na, na, nazýva sa Chez Morel. Je to projekt od francúzského týmu architektov, ale tento projekt v podstate eh, je spojený s ďalším nemeckým tímom a belgickým tímom, čiže taký nadnárodný tím architektov, ktorý e, pracuje na tomto projekte, ale samozrejme tým vedúcimi partnermi sú Francúzi, ktorí okrem iného pracovali aj napríklad na vypracovaní projektov tzv. Petit Palais v Paríži, čiže rekonštrukcie týchto budov pripravovali aj e, napríklad rekonštrukciu významného múzea v Toulouse. To sú také tie zaujímavé projekty, ktoré za nimi stoja a ktorými sa môžu môžu pochváliť. E, dobre viete, že to múzeum sa bude nachádzať v budove No, Eastman, to je budova tuto v parku. Um, počul som už viaceré názory na Margo tejto budovy. Mne sa zdá, že táto budova je modernistická, veľmi zaujímavá, ale čo sa týka tejto budovy, ktorá má tvar písmena U, tak vlastne v rámci nej a zároveň aj v tom dvore sa vybuduje e, tá, e, tá základná expozícia múzea. Čiže teraz sa nachádzame vlastne v tejto fáze, je to už vybrané, máme už pripravený projekt a e, v druhom kroku ten nový a definitívny prvok bol to, čo by som nazval tzv. rozpočtový aspekt. Čiže Európsky parlament schválil na rok 2012 e, objem finančných prostriedkov na úrovni 13 miliónov eur to je pomerne slušný objem, čiže vyčlenili sme e, tieto prostriedky. 11 miliónov eur je už v rozpočte a 2 pochádzajú z rezervy, čiže 11 plus 2. A na rok 2013 v tých odhadoch, ktoré sa už pripravujú a zároveň tam ešte nie sú pripravené nejaké úpravy, ale e, sú tam len nejaké drobné úpravy alebo drobné názory e, z niektorých izolovaných parlamentných skupín, ale zhruba tá zhoda panuje na tom, že rozpočet na rok 2013 by mal byť 11 miliónov eur a v rok 2014 by to malo byť zhruba 4 milióny eur. Čiže e, očakávam, môžem sa priznať, že každý krát, každý krát sa stále viac a viac bojím, mám stále viac a viac pochybností, či teda tieto prostriedky e, budú zabezpečené. A bol by som naozaj veľmi rád, keby sa nám tento dom európskej histórie podarilo otvoriť v prvom pol roku do 2014 a s veľkou obavou v hlase to hovorím, aby sme to stihli pred ďalšími voľbami do Európskeho parlamentu. Zároveň je veľmi dôležité signalizovať konštatovať, že že sme napredovali výrazným spôsobom, najmä čo sa týka obsahu. Obsahu toho, čo bude domom európskej histórie všetkým, najmä preto, lebo sa nám podarilo zabezpečiť dobrý technický tím a vybrali sme veľmi vhodný, vhodný tím na vedenie tohoto projektu, zodpovedné osoby, mala by to byť zároveň aj budúca riaditeľka múzea, pani von Magal, ktorá je tu medzi nami a zároveň si som presvedčený, že je veľmi vhodné, aby už čoskoro možno mohla vystúpiť pred týmto výborom, aby detailnejšie mohla diskutovať s vami o obsahu Ehm, zatiaľ je to možno trochu v takých hrubých črtách, ale podrobnejšie by to mohla predstaviť niekedy v budúcnosti. Čiže e, rovnako sme vybrali aj túto riaditeľku veľmi dlhým a komplikovaným procesom. Ehm, nakoniec sa nám ale podarilo zabezpečiť veľmi transparentný proces. Ale ako to už býva v Európskom parlamente, e, nie vždy nie vždy to je úplne jednoduché, bolo to veľmi veľa kandidátov, museli sme si vypočuť všetkých, museli sme cez eh, životopisy eliminovať eh, tých eh, nežiadúcich alebo nevhodných, čiže cez životopis musíte vlastne eliminovať ľudí, ktorí osobnosť môžu mať veľmi zaujímavú, ale bohužiaľ ten životopis e, nemusí byť na prvý pohľad atraktívny, takže nakoniec sa vlastne vybralo 10 ľudí a prebiehali potom veľmi podrobné pohovory s týmito desiatimi a nakoniec sme dospeli k tomuto rozhodnutiu. Okrem toho je tu potom ešte e, tým zložený 18 historikmi, čiže 18 historikov tvorí taký uši tým, takú akúsi správnu radu tohoto múzea. E, majú vynikajúce skúsenosti, pochádzajú z 13 členských štátov Európskej únie a od severu až po juh Európskej únie sú to odborníci na historiografiu a muzejníctvo, majú rôzne ďalšie špecializácie, ktoré budú samozrejme nevyhnutné. Ďalší dôležitý prvok ktorý by som rád počerkol a ktorý by som rád spomenul, okrem tohoto samotného týmu pre um, Dom európskej histórie, je dôležité to, že tu v parlamente sme otvorili parlamentárium, čiže centrum pre návštevníkov. To je veľmi dôležitá inovácia, veľmi dôležitý prvok, pomerne úspešný a keďže keď zoberieme do úvahy tú celkovú víziu Domu európskej histórie, je zrejme, že to, čo je ten základný projekt tohoto Domu európskej histórie, musíme do veľkej miery brať do úvahy práve aj parlamentárium. Tie veci musia byť prepojené, čiže parlamentárium musí byť spojené s Domom európskej histórie. Jedna vec už existuje, druhá ešte len pribudne a musíme vlastne čo najefektívnejšie spojiť tie dve inštitúcie, aby sme skutočne ukázali, čo je Európsky parlament, aby sme e, sa mohli vlastne na naplno vystaviť eh, návštevníkom, aby sme mohli tieto dve iniciatívy zjednotiť. Obe by mali tvoriť súčasť jedného úmyslu, jedného cieľa. A síce efektívne komunikovať navonok a informovať mm, skupiny občanov eh, ohľadom toho, čo je Európsky parlament, aká je naša európska identita, eh, aký je ten proces tvorby európskej legislatívy a tak ďalej. Takže to všetko je veľmi dôležité. Som presvedčený, že toto parlamentárium tam budeme môcť využiť niektoré z týchto prvkov. Je dôležité, aby sme využili celý tento prvok multijazyčnosti. To je veľmi výnimočný a zaujímavý prvok. Viacerí z vás navštívili e, parlament, tých, ktorí, e, parlamentárium, tak vás pozývam, aby ste to aj opakovali, tých, ktorí ste ho ešte nenavštívili. Určite ho navštívte. Ten prvok viacjazyčnosti je jeden z tých najfascinujúcejších zážitkov, čiže tam vlastne e, vode boli tam štyria občania, každý má iný jazyk. Z 23 oficiálnych jazykov, a z 24 bude s chorváčtinou už čoskoro a oni si zoberú prístroj a vlastne môžu si spoločne e, prejsť celý tento parlament. Každý to počuje v inom jazyku, jeden v rumunčine, ďalší v grečtine, slovinčine a tak ďalej. Takže to je niečo veľmi dôležité a to práve chceme preniesť aj do domu európskej histórie, aby tento rovnaký viacjazyčný aspekt mali ľudia aj z tejto expozície. Je dôležité, aby sme vlastne zabezpečili čo najsilnejší možný zážitok práve z takejto viacjazyčnosti a e, rozhodne máme veľký záujem, aby sme to práve takto zabezpečili. Zatiaľ si myslím, že to, čo môže byť zaujímavé s vami zdieľať, je to, že sa venujeme e, domom veciam pomerne intenzívne. Jedna z týchto vecí je oblasť prípravy toho, čo bude obsah E, muzejný obsah tohoto domu európskej histórie. V každom prípade sa snažíme zachovať veľmi silný zdroj inšpirácie v rámci toho, čo je našou veľkou inšpiráciou Hauser der Deutsche Geschichte, čiže príbeh nemeckej histórie, alebo dom nemeckej histórie, takže to je tiež rovnako aj Britské múzeum e, vojenských dejín, to je tiež fascinujúca expozícia, takže e, hľadáme vlastne takéto príklady vo svete, aby sme vedeli sa inšpirovať. Teda hovorím, z Berlínu pochádza jedna z tých najsilnejších inšpirácií. Ale ten základný obsah je niečo, na čom už pracujú technickí experti, je to niečo, čo čo je veľmi zložitý proces. Zatiaľ sa uberáme vlastne takým základným smerom. E, ešte sme nezasahovali do tých prvých e, línií, do tých hrubých náčrtov, ale tá základná myšlienka je, aby vlastne muzejníci a historici naznačili ten základný koncept, ale je zrejme, že v istom momente do toho zasiahneme aj my ako politici, berúc do úvahy to, že čo je dôležité, e, je, aby ten základný princíp bol taký, že to bude múzeum, ktorý bude mať 4 milióny štvorcových metrov so stálou expozíciou pardon, 4000 m štvorcových a potom bude 800 m štvorcových pre, e, pre krátkodobé e, výstavy a zároveň putujúce výstavy. Takže to je veľmi dôležité. Už teraz sme vlastne v kontakte e, s mnohými inštitúciami, s tisíckami inštitúciami v Európe, univerzitami, múzeami, kultúrnymi domami, európskymi domami, rôznymi inštitúciami po celej Európe, ktorí, ktorí preukazujú veľký záujem a je dôležité sa s nimi spojiť čo najúž jednoduchšie, aby sme práve dokázali pritiahnuť aj ich putujúce výstavy, aby sme ich vedeli sprostredkovať európskym návštevníkom, aby sme mm, vlastne vedeli sprostredkovať aj tento celoeurópsky rozmer a musíme naplno využiť práve túto priestorovú možnosť, ktorú sme predvídali pre múzeum. Už sme hovorili, že že sme v istom momente, ktorý sa dá charakterizovať tak, že sme už prekonali rozpočtové problémy a zároveň sme prekonali aj to, že je nevyhnutné eh, mať tie základné zábezpeky, expertnú, expertné zázemie a tak ďalej. Teraz Eh, už pracujeme na tom, aký by mal byť ten obsah, vedecký obsah alebo akademický obsah ehm, tých expozícií, ktoré tam budú, či už to bude stála expozícia alebo putujúca expozícia. A zároveň sa nachádzame v ďalšom procese, ktorý by som eh, chcel zvládnuť čo najdiplomatickejšie, ale treba si eh, priznať, že niektorých nás to prekvapilo. A síce, aká veľká miera komplexnosti je hm, získať jednotlivé povolenia na to, aby sme mohli začať práce. To je úplne overiteľné. A je naozaj pravda, že tí z nás, ktorí nemajú skúsenosti v tejto oblasti, nestačí, že máte projekt a architektov a slavných architektov je dôležité vlastne dostať všetky povolenia, ktoré podľa mňa by mali byť automatické, ale tak tomu nie je. E, štruktúra belgického štátu je mimoriadne komplexná, hoci povedzme nie je komplexnejšia než nejaká iná federálna krajina v Európe. Nechcem ani spomínať moju vlastnú krajinu, ale pravda je taká, že Belgicko má komplikovanú štruktúru. E, nemusí, nemôžeme, ne, nekomunikujeme len s jedným partnerom, komunikujeme so 4-5 rôznymi partnermi na belgickej úrovni. Musíme komunikovať s regionálnou štruktúrou, potom s komunou a máme tu vlastne partnerov, jednak je to radnica, jednak je to potom vlastne obvodný úrad, to sú veci, ktoré sú veľmi zložité a zároveň treba, treba im vyčoniť istý čas Dokonca je tu aj nejaká komisia pre chránené e, časti mesta alebo pre chránené pamiatky, takže e, to sú rôzni partnery, rôzni aktéry, niekedy to prináša naozaj nečakané prekážky. Napríklad e, musia požiarníci vydať svoje schválenie a svoje potvrdenie toho, že tento projekt splňa normy to môže spôsobiť meškanie o mesiac, o dva. Takže to je veľmi zložité. Vo všeobecnosti sa nedá o tie povolenie žiadať simultáne naraz. Musíme sledovať krok po kroku, nemôžeme preskočiť jeden e, z tých krokov a musíme naozaj postupne sledovať. Ale je kľúčové, aby všetky belgické orgány prejavili nielen záujem, ale oni skutočne prejavujú veľký entuziasmus e, pre túto myšlienku, aby v srdci ich hlavného mesta bola vybudovaná takáto expozícia, takýto projekt, ktorý podľa mňa je jednak vynimočný z architektonického pohľadu, ale bude vynimočný aj zo svojho obsahu. A teda je naozaj veľmi rozumné a veľmi prirodzené, že všetci sú za tento projekt. Všetci ho schvalujú. E, teda žiada, nežiadame až tak o nejakú ekonomickú pomoc, ale samozrejme e, trápi ich táto e, inštitúcia, alebo zaujíma sa tá inštitúcia, je to v, Leopard, parke, v parku Leopold a park Leopold je e, priestor, ktorý má vysoký kultúrny, ale architektonický, architektonický, vysokú kultúrnu a architektonickú dôležitosť a teda nemôžeme ignorovať e, vlastne rôzne parametre, ktoré tu sú. Každý balkón, každé okno, každé poschodie, to všetko sa musí veľmi dobre zvážiť. Všetci to určite poznáte. E, v našich krajinách by sme ostatných členských štátoch čelili tým istým ťažkostiam. Takže Teraz sa nachádzame v tomto prechodnom bode, v, tomto, v tejto situácii a myslím si, že naozaj treba zobrať do úvahy to, že toto múzeum bude mať tri typy návštevníkov ktorými sú v prvom rade európsky návštevníci, z týchto európskych návštevníkov to budú tí, ktorí pochádzajú z členských štátov a tí, ktorí pochádzajú z nečlenských štátov Európskej únie. Po druhé, máme tu iný typ alebo druhý typ návštevníkov a to sú tí, ktorí pochádzajú, ktorí, ktorých prizývame my, čiže to sú návštevníci Európskeho parlamentu. Tisícky rôznych návštevníkov každý rok, tzv. politickí návštevníci Európskeho parlamentu, samozrejme jednotlivci, ktorí prichádzajú do Bruselu v rámci svojho voľného času a spoznávajú túto kultúrnu metropolu, ehm, budú to aj občania alebo ľudia mimo Európy, Malo by to byť vlastne spôsob, ako sprostredkovať európsku tradíciu e, ľuďom, ktorí nie sú z Európy, či už, e, či už z Číny, z Ameriky alebo z ktoréhokoľvek iného kontinentu, tak toto múzeum by vlastne malo sprostredkovať to, čo je tento proces budovania Európy. E, tento zázrak toho, že kontinent ktorý počas 20. 20. E, storočia, ale aj predchádzajúcich storočí bol takmer v neustálej konfrontácii, v neustálych sporoch, že tento kontinent, kde sa ľudské práva porušovali viac ako na ktoromkoľvek inom kontinente v minulosti. A nielen, že sa porušovali ľudské práva na týchto teritoriách, ale e, Európania porušovali ľudské práva aj na iných teritoriách, v iných oblastiach a za niekoľko málo desaťročí sa tento kontinent pretaví na príklad skutočnej integrácie, skutočného spolužitia a života na báze spoločných hodnôt, ktoré sú veľmi silne prejavované. Tak e, aby som ukončil to, čo hovorím, v každom prípade to nie sú len teda tie krajiny, členské štáty Európskej únie, ktoré o toto majú veľký záujem, ale e, budú na to pozerať aj krajiny ako Rusko a Turecko, tie tiež prejavujú stále väčší záujem o naše dejiny, pretože oni sa tiež považujú rozumne, alebo tá teda racionálne sa považujú za súčasť európskej histórie a ma ich, akým spôsobom sa vlastne ich príspevok do budovania Európy prejaví v tomto múzeu. E, Rusko musí byť e, zobrazené, takisto aj Turecko, akým spôsobom. E, tu Osmanská ríša, akým spôsobom bude zobrazená v tomto múzeu, v akom uhle pohľadu bude ponúknutá, to isté Spojené štáty americké, akým spôsobom budeme odkazovať na Spojené štáty americké v tom, čo sa tu bude vlastne neustále ukazovať a v tom, čo bude súčasťou tejto expozície. Ako sa tu budú zobrazovať krajiny, ktoré boli kolóniami naozaj dostávam veľmi veľa návštev, veľmi veľa otázok, veľmi veľa konzultácií, ktoré vlastne už dopredu konzultujú práve tieto, ehm, tieto otázky. Niekedy mám dokonca pocit, že že dokonca iní tomu tento projekt sledujú možno s väčšou fascináciou ako my. Treba si uvedomiť, že, ehm, že Zatiaľ máme garantovanú situáciu, že nebudeme môcť zostúpiť ani okrok. Pán eh, predseda parlamentu Petering bol takou dušou tohoto projektu. Mali sme tlačovú konferenciu, ktorá bola veľmi živá, veľmi eh, intenzívna mal sa tam zúčastniť, ale zostal som zaseknutý e, vo výťahu, nemohol som sa jej zúčastniť. To bolo e, v situácii, keď, sme, e, keď tu bol ten taký incident s elektrínou. Ehm, nehovoríme o tom veľmi veľa, ale pán predseda Petering urobil svoju konferenciu, kým keď my sme boli ešte s ďalšou kolegyňou, poslankyňou 2,5 hodiny izolovaní v, vo výťahu, nemohli sme za ani hore, ani dole ale tiež sme sa stali súčasťou európskej histórie týmto pádom. Eh, hovorí pán Martinez Martinez. Takže eh, v každom prípade veľmi rád zodpoviem na vaše otázky, veľmi rád doplním informácie a naozaj eh, treba povedať, že stále viac sa o to zaujímajú poslanci, najmä členovia tohoto výboru. Je naozaj dôležité, aby pozorne a detálne sledovali tento projekt. Je pravda, a týmto ukončím, že myslím tým Pöteringa, mňa, ale aj ďalších poslancov a členov Bira, cieľene sme sa nezapájali do tej vedeckej diskusie ktorú, pani, ktorú má na starosti pani riaditeľka múzea. Ale je pravda aj to, že v istom momente to bude nevyhnutné, aby aj parlament sám posúdil tieto možnosti, pretože tá zodpovednosť nebude len v rukách vedeckého týmu. Tá politická zodpovednosť bude práve spočívať eh, vlastne v rámci eh, politického rozhodnutia jednotlivých poslancov a je dôležité, aby sme vlastne aj my ako poslanci vedeli špecificky vyjadriť svoje očakávania a možno naznačiť, akým spôsobom by sme mali smerovať v tomto múzeu do budúcnosti. Ďakujeme pekne, ďakujeme. Pán kolega, je to veľmi náročný a kultúrny projekt, vysokokultúrny projekt, ktorý ale veľmi súvisí aj s našim E, našou každodennou činnosťou. E, je určite prínosné, že máme takýto projekt. Žijeme predsa v tomto svete a myslím si, že práve Dom európskych dejín by mal byť kde si v centre našej činnosti, nič by nemalo byť opomenuté, nič, čo do, do histórie patrí. Nejde tu o konkurenciu e, pre parlamentárium, mnohí to tvrdia, nie, úloha je úplne iná. Tam predsa ide úplne o, o, o Európsku úniu, to, čo chceme sprostredkovať občanom, aby pochopili našu prácu, ale tu ide o, o veľký, veľký kultúrny projekt a myslím si, že výbor pre kultúru by to mal podporiť a tak sme doteraz aj činili. Náš kolega predsa pochádza z, z, z, z, z frakcie, zo skupiny, ktorá si veľmi cení kultúrne detičstvo a čo treba osobitne oceniť, že to nerobíme nejak prištipkársky, ale že to naozaj sú odborníci, ktorí boli vybraní v transparentnom výberovom konaní. Nie je to nejaký nemecký či francúzsky izolovaný podnik, ale sú tu e, zapojení mnohí. E, spolupracovníci sú tu v tom Poliaci, jeden z Poliakov je v predsedníctve. Naozaj sú tu všetci, ktorí e, majú záujem a ktorých, ktorých vedomosti a spôsobilosti sa dajú využiť a e, výber umeleckej vedúcej, ktorá sa musí teraz vysporiadať s tou obrovskou úlohou, čo vôbec tento dom bude ukazovať. Myslím si, že e, bude mať určite ťažkú úlohu. Ťažká úloha to bude stanoviť aj vôbec v tomto výbore. E, určite ju podporíme. Ešte raz veľká vďaka za odvedenú prácu. Ty si bol vždy v prvej línii, tak povediac, a musel si našim kolegom vysvetľovať, prečo je to také dôležité. Nemyslím si, že, môžeme, že sa dá neustále hovoriť len o kríze, o finančných problémoch iných. Nie, peniaze treba e, uchopiť aj na to, aby sme chránili našu kultúrnu históriu, naše kultúrne dedičstvo. A myslím si, že e, e, možno dôverovať v to, že sme na dobrej ceste. Ja sama som zažila, aké ťažké je tu v Bruseli vôbec niečo spojazniť. Ehm, keď chcete, keď chcete čosi spustiť, tak zrazu sa dozviete, že existujete nejaká kráľovská porad, poradcovská skupina, nejaká, nejaké osobitné grémium, o ktorom dovtedy nikto ani netušil, že existuje. Nuž, toľko uh, bokom k tejto veci teraz pán Migalsky. Ďakujem bardzo. E, ja mam kilka uwag, a później do pana Martineza dwa bądź trzy konkretne pytania. Ďakujem, chcem e, predložiť, asi dve, tri, dve, tri otázky pánu Martinezovi. Prvá moja obava sa týka skutočnosti, že ku koncu vašej prezentácie ste povedali čosi, čo vlastne ste povedať nechceli. Povedali ste, že to bude múzeum, ktoré bude e, demonstrovať zázrak integrácie, ako sa Európa zintegrovala za posledné desaťročia a dnes e, e, tento cieľ dosiahla. A ja celkom nerozumiem teraz, či to má byť dom európskej histórie alebo e, histórie Európskej únie. Toto mi e, stále nie je jasné. Rád by som citoval e, e, jedného filozofa, ktorý povedal, že by sme, e, by sme nemali vytvárať e, entity, ktoré e, nie sú e, potrebné, povedal to pán Buckham. Európa má naozaj tisícročnú históriu. Ako sa môžeme zamerať v tejto histórii len na, len na 800, ako sa môžeme vôbec umiestniť na 800 metroch. Máme predsa potrebu nájsť určité e, priority. Bude to určite, budú to určite rozhodnutia politické a nie rozhodnutia umelecké. Takže bez ohľadu na to, aké veľké to múzeum bude, aká veľká bude tá plocha, budeme musieť e, viazaní určitými obmedzeniami. A to bude viesť k tomu, čo bude vlastne e, podľa mňa zločin na európskych dejinách. Viem si predstaviť, že múzeum histórie Nemecka alebo Polska či Španielska tam e, by sa to e, e, javilo inak, ale v jednej budove sa nemôžeme, z, nemôžeme zhutniť všetko, čo by popísalo celý tento kontinent. Preto mám takéto pochybnosti. A teraz moje otázky na pána Martineza. Aké sú celkové náklady vybudovania tohto múzea? Už ste povedali, koľko miliónov eur sa vyčlenilo tento, pre tento a budúci rok, ale aké budú celkové náklady výstavby spojaznenia tohto múzea. Druhá otázka. Povedali ste, že 18 historikov pracujú na tomto projekte momentálne, prezentujúc 13 krajín. To znamená, že 14 členských krajín sú, nie, nie sú zastúpené e, v tejto rade historikov a to tiež znamená, že určité krajiny sú tu zastúpené aj viacerými historikmi. A iné krajiny zasa vôbec. Takže môžete nám prosím Eh, dať eh, zoznam týchto historikov, aby sme mohli zistiť, kto sú. Ďakujem. Er- Všetko je veľmi transparentné eh, a nechcem, aby pán Migalsky podsúval poľskému historikovi, že je tak obmedzený, že by že by chcel nepoňať európsku históriu v celej jej šírke Nemyslím si, že by do Nemecký chcel eh, uprednostiť Nemecku, potom by nebol predsa histórii. To by bolo veľmi, veľmi obmedzené. Ďalší, e, nech sa páči, pani kolegyňa. Nemyslím si, že by historici eh, boli takí limitovaní, že by sa nevedeli pozrieť za hranicu svojej krajiny určite aj ten výber bol tak rozumný, že sa dá vychádzať z toho, že táto skupina historikov veľmi dobre si zamyslí, ako sa to zmysluplne dá poňať. Samozrejme, že je skutočnosťou, že máme k dispozícii celý ten priestor 4000 štvorcových metrov a ďalších 800 na e, prechodné výstavy, pretože, a to je veľmi dobré, pretože potom z jednotlivých členských krajín môžeme e, zdôrazniť e, určité precízne akcenty, a preto si myslím, že ten návrh, ktorý si predložila, je veľmi dobrý, že by sme e, pani riaditeľku múzea v budúcom období pozvali sem, aby sme si tak trochu vypočuli, aké sú tu myšlienky, nápady, ako e, možno túto obrovskú históriu stesnať na 400 met- 4000 štvorcových metrov, aby nikto neprišiel zkrátka, ale aby sme zase neprezentovali všetko, lebo to tiež samozrejme na 4000 metroch možné nie je. Asi vám to je jasné. Možno by sme mohli v krátkosti pohovoriť aj o tomto, či s váš tým pokročil v tejto oblasti, pretože aj tu vo výbore sme sa už e, bavili o tom, čo znamená e, tento pojem Múzeum európskej histórie. Začneme, tak povediac, od Adama a prepracujeme sa k roku 2012, alebo ako budeme e, možno e, e, ako budeme vedieť obsahovo škrtať, aby sme nezačali hneď zase od 1897. Jednoducho nejaký koncept, ako by sa to muzeálne, pedagogicky, zmysluplne poňalo, aby sme všetko zvládli. Ešte jedna otázka na tému financií, to nás samozrejme zaujíma Viem, že medzičasom e, prebehli rozhovory e, k budúcim prevádzkovým nákladom múzea. Stavebné e, náklady tie sú nám samozrejme jasné, ale múzeum musí byť, keď bude hotové, aj prevádzkované a budú vznikať prevádzkové náklady. Viem, že sú k tomu diskusie, do akej miery komisia sa E, predovšetkým o tieto e, bežné náklady e, bude starať, do akej miery sa bude ne, na nich podielať, pretože európske dejiny nie sú predsa len projektom Európskeho parlamentu, sme dôležitou súčasťou, ale bolo by pekné, keby sme to nekryli my sami z našich rozpočtových prostriedkov, ale keby aj ostatné európske inštitúcie sa podielali rovnakým dielom na tejto veci, možno, že by si nám mohol povedať, kde sme v tejto problematike v tejto chvíli. My sme rozpočtový orgán, my dávame prostriedky, keď im nič nedáme, nebudú mať nič a preto e, by sme mohli práve v, tento, v tomto ohľade rozmýšľať o participácii možno budú spolupracovať dobrovoľne. Pán Tökeš teraz má slovo, nech sa páči. Tisztelt eh, elnök asszony, kedves ale... Ďakujem, pani eh, predsedajúca, pán eh, podpredseda. Ešte v pozícii podpredsedu som veľmi často na zasadnutiach predsedníctva bol prítomný, navštevoval nás pán Pöttering a hovoril nám o jednotlivých podrobnostiach, hovoril e, o tomto projekte a teší ma, že vec sa posúva vpred. Sme tu predsa vo výbore pre kultúru a tu je našou povinnosťou poukazovať na to, aké dôležité je, aby tento projekt e, napredoval. Hovoríme predsa stále o európskej e, jednote. Máme tu teraz hospodárskú krízu, ale aj v takej kríze treba poukazovať aj na kultúru, na dejiny, na miesto, ktoré zaujíma e, kultúra v našom živote. Teším sa a chcem poďakovať pánu Martinezovi za jeho e, správy, za jeho e, popis situácie a snať možno dodať, že určité oblasti sú možno menej známe a, a tie sa práve dostávajú možno do centra pozornosti. Výbor pre kultúru si musí dať pozor, aby, bola tu, aby tu bol správny výber. Na jednej strane sú tu totalitné režimy, to je dôležitá otázka. Pán Martínez pochádza z krajiny, kde takýto totalitný režim, takáto totalitná diktatúra vládla i ja mám túto skúsenosť. Východ i západ Európy eh, trpel pod jarmom takýchto diktatúr a samozrejme, že sa treba zaoberať i diktatúriami západnými, pretože nemožno merať eh, eh, dvoma metrami, nemožno inak pristupovať k západným a inak k východným diktatúrom. Diktatúry sú a zostanú diktatúrami a tu samozrejme sme už e, o krok vpredu v úvahách. E, my sme tieto diktatúry i prekonali. A práve tu v budove Európskeho parlamentu e, sme vytvorili túto, túto, túto spomienkovú platformu pre, pre, pre, pre spomienky na tieto udalosti. Témou sa zaoberala pani Gál a ja by som, aby sa zohľadnilo i toto. Práve sme hlasovali o mojej správe vysoko, vysokoškolskému vzdelaniu a tam sa hovorí po anglicky e, toľko, že demokratické hodnoty e, treba podporovať tie takisto pochopenie medzi jednotlivými totalitnými režimami ehm, a Myslím si, že i e, religiózna, náboženská dimenzia má miesto v týchto dejinách. Teraz žijeme e, v sekulárnom svete. Nové členské krajiny možno z časti označiť naozaj za ateistické, z časti zažili ateistické obdobie diktatúr a preto je podľa mňa dôležitá i táto cirkevná dimenzia, ktorá by mala mať svoje miesto. A tretia oblasť, ktorá e, sa často tak trochu potláča a umlčuje, a to je problematika menšín. E, žijeme tu v Európskej únii a e, každý siedmy euroobčan je príslušníkom nejakej menšiny. Menšiny sú dôležité, je to čosi prirodzené a normálne tu v Európe a pán Migalsky napríklad povedal, že nie každá krajina je zastúpená v tomto grémiu. A iné členské krajiny e, si vlastne robia názor o tom, čo sa deje v, e, danej inej krajine. A je veľmi ťažké, ťažké e, zapojiť sem všetky regióny, všetky členské krajiny. A nemáme ani len znalosti o najskrytejších regiónoch v inej členskej krajine, keď my sme z krajiny inej. U nás v Sedmohradsku, v, Rumens, v Rumunsku, tak tu napríklad už od roku 1580 e, existuje určitá historická situácia. Už od týchto rokov môžeme hovoriť o náboženskej tolerancii, máme, mali sme náboženské zákony, ktoré e, zrovnoprávňovali všetky e, konfesie, e, náboženské vyznania a to veľmi zaujímavo prispelo i z tejto strany v strednej Európe, v východnej Európe existuje veľa diskusí o strede Európy a tu sa si kladiem otázku, čo vlastne je stredná Európa, čo to je za dimenziu. To všetko sú veci, ktoré som vlastne chcel tu povedať, aby sa zohľadnili. Samozrejme, bude to zohrávať úlohu, keď budeme, keď budeme tu mať vedcov, ktorí sa budú zaoberať e, obsahovou stránkou. Určite to bude veľká bitva. E, nie, nikdy nebudeme môcť uspokojiť všetkých, ale e, milý kolega Tökeš, som presvedčená, že vedci, ktorí sú v tomto grémiu, určite sa budú zvonka informovať, keď tam bude nejaký francúzsky vedec, tak samozrejme bude vnímať dejiny i v rôznych e, od, e, odtieňoch, aká bola situácia v Rumunsku, v Maďarsku, ako sa to vyvíjalo tam, určite nezabudne na to, že e, v okolí mesta Sibiu v Rumunsku existujú fascinujúce drevené kostolíky. Určite ľudia budú vedieť tieto veci oceniť. Táto obsahová diskusia, myslím si, by bola nastať vtedy, keď tu budú odborníci, môj kolega je určite veľmi tolerantný, aj výborný e, poslanec, ale určite nebude vedieť zodpovedať tieto otázky. To nie je jeho úlohou. Nikto z nás tieto veci predsa nevie. To dokáže len grémium vybraných historikov a e, predsednička tohoto výboru vám e, čoskoro bude predsa prezentovať jej predstavy. Ďakujem určite za vaše podnety, určite sme si mnohé veci e, objasnili, veci, ktoré vám ležia na srdci. Slovo má teraz v tejto veci aj pani Veržia. Nech sa páči. E, e, Ďakujem, pani predsednička. Rada by som poďakovala pánu Martinezovi za jeho snahu pravidelne nás informovať o postupe tohoto veľmi zaujímavého projektu. Myslím si, že je, že je to zaujímavý projekt a som určite e, za, za históriu, o histórii možno, e, cez históriu možno mnohé veci pochopiť, napríklad vznik nacionalistických prúdení. Mnohé krajiny predsa majú e, hranice, ktoré sú relatívne mladé. Ak sa všetko vníma napríklad z pohľadu historického, tak veci dostávajú novú perspektívu. Vo Francúzsku máme napríklad Uh, uh, takmer kult týkajúci sa našej histórie, týkajúci sa našich predkov, kde uh, naozaj možno hovoriť o tej, o tej našej galskej minulosti, o galskom detičstve, ktoré by sme tiež radi zaradili a, a, a toto všetko je určite možné a bude to určite zaujímavé práve e, diskutovať e, s riaditeľkou tejto rady, tohoto múzea, ako si ona predstavuje vývoj. Samozrejme, že i náboženská dimenzia musí zohrávať úlohu, veď v mene e, náboženstiev mimochodom sa viedli mnohé vojny, došlo e, k zájomnému vraždeniu, masakrom e, medzi náboženstvami, prenasledovanie židov. To všetko nezačalo predsa v druhej svetovej vojne, pretože i vo Francúzsku samotno máme napríklad v tomto smere veľmi e, zaťaženú históriu a myslím si, že toto je teda prístup, na ktorom možno e, stavať. Trošku ma e, znepokojuje, keď sa o Európe hovorí tak, ako keby to bola len Európska únia. Toto, toto ma naplňa obavami, pretože samozrejme, že tento projekt financujeme my parlament, eh, inštitúcia EÚ, ale sú tu samozrejme aj vstupy zvonka. Mne, mňa zaujíma aj eh, tá Európa, ktorá je Európou, hoc aj nie je v Únii. Ďakujem. Ďakujeme pani Veržia. Pán Skoria. Sì, grazie Presidente. <clears throat> Io volevo ringraziare il Presidente Martinez perché sempre... Ďakujem pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať pánovi Martinezovi za jeho príspevok on nás vždy informuje o tom, ako sa to vyvíja, čo sa deje, je to veľmi užitočné. Keď sa pozrieme na tento dom európskej histórie, tak e, je to niečo, o čom ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Je to určite nástroj, ktorý nám lepšie pochopí, že odkiaľ pochádzame, kto sme vlastne. Myslím si, že Niektoré aspekty sa ako si určite same ako si vyriešia či vytriedia, ale tiež e, bude ťažké neuvedomiť si, že boli tu obdobia renesancia, baroko, romantizmus a podobne. Toto všetko sú hnutia, ktoré sú vyslovene európske. A to sú veci, ktoré vlastne tvorili našu identitu a to je súčasť e, našej európskej histórie. A keď sa pozrieme na 19. storočie, alebo už len na 20. storočie, ktoré bolo poznačené dvoma svetovými vojnami, aj to je súčasťou európskej histórie. Takisto boli ďalšie udalosti, ktoré sa udiali e, mimo Európy v dejinách, ale my musíme sa dívať na dejiny, aby sme pochopili Ehm, aj našu, nás samých e, a naše knižnice sú plné rôznych historických kníh, e, ktoré sa dívajú na dejiny z rôznych e, pohľadov, z rôznych uhlov. ale ja si myslím, že máme tu množstvo nástrojov, aby sme určitú kritiku, ktorú sme tu dnes počuli, ehm, mohli Um, vykompenzovať. Takže ja si myslím, že je potrebné, aby sme sa práve na aby sme si uvedomili, že tu existuje vlastne jednoducho spoločná, spoločná línia, ale spoločná niť všetkých nás v našich dejinách Európy. A to je dôležité, aby sme na toto nezabudali, aby sme vedeli, že odkiaľ pochádzame, kto sme. Predsedajúca. Kiitoksia puheenjohtaja. Ďalší rečník. Ďakujem pekne za ne, pani predsedajúca. Niekoľko e, slov za seba a prípadne aj za stanovisko mojej politickej skupiny. My veľmi vítame tento projekt, myslíme si, že je to veľmi dobré, pozitívne, e, že sa bude, má postaviť dom európskej histórie, pretože aj dnes treba povedať, že aj v poslednej európske desaťročia boli desaťročiami úspechu, či už ide o otázku integrácie, aj keď ja viem, že v prípade otázky integrácie eh, je pred nami ešte veľa práce a viem a chápem, že nie všetci kolegovia sú úplne za takýto projekt. Avšak ak by bola, sa Európa vyvíjala iným smerom, bola by, bol by toho smer horší. Takže ja si myslím, že musíme veriť našim odborníkom, No, historikom, odborníkom, ktorí určite budú vedieť, akým spôsobom e, pripravia výstavu v Dome európskej histórie a čo by malo byť jej obsahom. Ja chápem, že tu existuje určitá obava medzi nami politikmi, ktorá sa týka ideologických postojov, alebo či niektoré prístupy budú také či onaké, ale my politici často máme takú akúsi tendenciu e, E, ako si vybrať ten naše stanovisko a toho sa ako si držať. A napríklad v tomto zmysle, ako pán Tökeš poukázal na to, že je treba zvýrazniť dôležité postavenie e, kresťanstva a ja som istý si, že žiaden historik by takúto tému z dejín Európy e, neopomenul. pretože e, určite naše kultúrne dedictvo bez kresťanstva ne, nemôže existovať, pretože kresťanstvo je základom európskych e, dejín a historici Európy veľmi dobre vedia, akú kresťanstvo zohralo úlohu a vedia, že európska civilizácia a jej vývoj je postavený na kresťanstve. a sú na, na týchto kresťanských hodnotách a že kresťanské a židovské hodnoty sú jadrom našho vývoja. Ale celkovo si myslím, že myšlienka je dobrá a mali by ponechať obsah na odborníkov. Tí budú vedieť a my ako politici by sme fakt nemali do týchto diskusí z hľadiska obsahu vstupovať pretože dôležité je, aby sme mali dobrú skupinu odborníkov a oni určite budú pristupovať k týmto otázkam objektívnym spôsobom. Určite platí, že napriek všetkým zlyhaniam a podobne e, Európa ešte stále je úspechom ja viem, že mal by som už prestať ďalej, ako vidím, že je to celkom zaujímavá téma pre niektorých mojich kolegov a tiež si myslím, že je napokon dobre, že obsah vytvoria skutočný a nie politici. Takýmto spôsobom dosiahneme objektivitu. Ďakujem pekne. Predsedajúca teraz pán Kelly. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj pánovi Martinezovi za jeho dobrú prácu. Toto je dôležitý, dobrý projekt, keby sme ho dokázali sústrediť na európsku líniu a nie na nacionalistickú líniu, tak ako ste vypovedali pani predsedajúca, pretože v každom národnom štáte sú múzea, ktoré zobrazujú dejiny ale myslím si, že toto by malo byť niečo, to, čo by sa týkalo predovšetkým Európy. Malo by sa to sústrediť na to obdobie, odkedy vznikla Európska únia. To je podľa mňa dôležité. A ak sú tam a krajiny, že v Európe sú krajiny, ktoré nie sú e, členmi Európskej únie a k tým by bolo teda pristúpiť inak. Takisto si myslím, že momentálne je aj akási tendencia dnes eh, podkopať význam náboženstva. dúfam, že sa to nestane, ale keď hovoríte, že to treba ponechať na vedcov alebo odborníkov, tak je to v poriadku, ale týmto musíme určiť my parametre, v akých majú fungovať a, a aké, aké musia mať pokyny od nás. A napokon ja som čítal taký dosť pomerne dlhý, drzý článok, e, osobitne v britských bulvároch sa takéto e, články e, vyskytujú často a napríklad nedávno som čítal o návštevníckých skupinách v Európskom parlamente, potom je to vždy písané tak negatívne. Ja, tam sa píše, že keď príde sem skupina, dostane prioritný prístup, som sa potom sa chcem spýtať, že či bude e, povinné pre tých, ktorí prídu do Európskeho parlamentu na návštevu, či povinne sa budú musieť zúčastniť aj návštevy Domu európskej histórie aby to nebolo nejakým spô... to bol zase, to bol jednoducho taký článok, ktorý tam písal, že jednoducho, aké, že či tí návštevníci budú nutení robiť to a ono a jednoducho zase to bolo smerované na podkopanie európskej integrácie. Predsedajca, ďakujem pekne. Teraz pán e, Boris. Boris, ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel poďakovať e, pánovi kolegovi Martinezovi Ja viem, že najväčší problém je tu pre, je, je s tým, že treba prekonať rôzne administratívne a finančné problémy, ale myšlienka je veľmi e, úžasná, predovšetkým je to veľmi odvážna myšlienka. Um, vlastne je to úloha predstavovať európske dejiny na jednom mieste. Takže čím skôr budeme poznať, aká je koncepcia z hľadiska obsahu týchto výstav, tým lepšie pretože ako už sme mohli vidieť, je to vec, ktorá vyvoláva množstvo emócií a množstvo kontroverzie, takže budeme musieť predstaviť históriu celého kontinentu, nielen Európskej únie, pretože Európska únia je historickou udalosťou, avšak história Európy predstavuje obala viac. Máme staroveké Grécko, starý Rím, filozofov, kresťanstvo, e, židovský vplyv na vývoj e, a kultúru v Európe. Máme tu rôznych zaujímavých panovníkov, kráľov, cisárov a podobne, takže je tu veľká otázka toho, že a čo bude obsahom tejto, e, tej, týchto výstav. Určite my by sme chceli tiež poskytnúť naše poradenstvo alebo náš názor na hľadiska e, tohto obsahu a čím skôr budeme vedieť, aká je koncepcia, tým skôr môžeme vás podporiť. Predsedajúca, ďakujem pekne, aby som chcela povedať, že e, je tu E, pani Talia e, Tajan, ktorá tu je, ktorú, ktorý je šéfkou tých, ktorí e, pripravujú obsah tohto, tohto domu z histórie. Takže ja som veľmi rada, že vlastne teraz práve e, je to aj pracovnička, ktorá pracovala predtým vo výbore pre kultúru a teraz vlastne dostala túto úlohu. Takže teraz e, ty máš slovo, ale len veľmi stručne, prosím ťa. Pán Martinez, e, ďakujem pekne. Yeah, I'm going, I'm going to try to concentrate, but... Pokúsim sa sústrediť teda na niektoré veci, ale niektoré z vašich príspevkov boli veľmi, veľmi dôležité. Najprv by som teraz reagoval na to, čo podal pán Migalský. Viete, určite by to bolo veľmi jednoduché, keby sme urobili múzeum 27 miestnostiami a do každej jednej e, dali dejiny jednej krajiny. Určite by to bolo jednoduché, e, keby E, keby ste požiadali vládu, ktorá je práve pri moci, nech dá materiál do, do dejín, tak asi by ste tiež neuspokojili každého vo tej krajine. A takže výzva tu je veľká. Ale ozaj ide o dejiny, o dejiny Európy, ale máte pravdu, malo to byť e, otázka, e, sústrediť sa to na dejiny, tvorby Európy. To je výzva. vybudovať múzeum, ktoré bude sa týkať alebo pokrývať ten proces, ako som povedal, aj sme to viackrát dopovedali, od proces, od e, toho, ako niekoľko ľudí, preto nie niekoľko krajín, lebo krajiny vzniknú, odí, rozídu sa, sfúzujú, rozpadnú sa a podobne, ale de facto sú tu krajiny, o ktorých hovoríme, že sú absolútne podstatné v existujúcej kapitole európskej histórie alebo v súčasnej eh, kapitole európskej histórie. Mnohé krajiny neexistovali pred 70 100 rokmi a podobne. De facto veľmi málo krajín v tejto podobe, ako existujú dnes, existovali aj pred 150 rokmi a majú rovnaké hranice. Koľko ich je tu? 3-4 takéto krajiny? Takže je to múzeum, ktorý nemá opakovať to, čo už máme niekde inde. Máme x múzeí, stovky múzeí v celej Európe. Nie je to múzeum, ktoré má určiť, že Európa siaha odtiaľ, potiaľ od tých, toho mora po také more a má také či onaké hory a nižiny. Ale je to niečo, čo má ukázať niečo absolútne dôležité a má preukázať na to, to že, na to, že z určitých hodnôt z určitých politických činností a politických zodpovedností, ktorú na seba prijali politici v situácii, kedy sa, veľ, kedy sa k politikom pristupuje e, veľmi negatívne a veľ, verejnosť ich vníma veľmi negatívne a je treba dokázať, že práve kvôli politikom a politikám týchto politikov E, sa podarilo zabraniť pokračovaniu tisícok vojen, ktoré tvorili celú našu minulosť a zmeniť to v prospech stabilitu, prospech pokroku a prospech našej európskej integrácie. A takto vyzerá náš svet Európskej únie. To samozrejme, že to nepokrýva celú Európu, ale je to jadro. A práve e, o to ide o to, aby to bol pre zbytok Európy videné ako určité úsmernenie a určitý ukážka modelu určitého procesu. Môže to platiť pre Latinskú Ameriku a pre Afriku, pre iné ostatné časti sveta, ak by dokázali vidieť aj oni, že je možné nahradiť násilie a vojny, porušovanie ľudských práv, rešpektovaním ľudských práv a mier, nahradiť autoritárne režimy demokratickými režimami. Tak, toto presne je. Teraz obyť hovoríte o 4 tisícoch štvorcových metroch. Dovolte, aby som vám povedal, že lídrom akademického týmu je profesor Borodžej. Verím, že ho rešpektujeme. Tohto pána je to naozaj veľmi um, dobrý priateľ tento pán, ale je dosť aj tvrdý vo svojich postojoch často. Ale je pravda, že krajiny sa menia. Pozrite sa, ja som, ja nie som veriaci, ale ja som veľmi úzko spolupracoval aj s, s Janom Pavlom II. A z jedných z diskusí, jednej diskusí, kedy sme diskutovali o Polsku, mi povedal, rozumiete, ja som sa s ním rozprával rozprával s, s ním o Mickevičovi ako jedným jednom z najväčších polských básnikov a dozvedel som sa od Jana Pavla II. vo Vatikáne, že Mickiewicz v podstate bol litovčanom, narodil sa v Litve, o čom som vôbec ani nevedel. Tak e, čo, je Mickiewicz súčasťou litovskej histórie, či súčasťou polskej histórie, tak je súčasťou európskej histórie. A nebudem hovoriť ani o Maďaroch rozumiete. E, historici sú pravdepodobne tí jediní, ktorí dokážu chápať, že história je niečo, čo naozaj e, uznáva hranice, pretože hranice sa sústavne menili. Mám tu teraz dve konkrétne otázky. Otázka, ktorá sa týka nákladov. 6, náklad je asi nejakých 60 miliónov eur To, je, to je, sú peniaze a na spustenie či otvorenie múzea a operačné náklady asi 12 miliónov eur, nejakých 11,5 milióna eur ročne na prevádzku. A niekto sa teda pýtal, že komisia sa, sa rozhodla, že zúčastní sa toho veľmi podstatným spôsobom a ja si myslím, že mali by sme E, sa pokusí, mali by sme sa pokúsiť nájsť aj ďalších sponzorov, prípadne radu, prípadne aj súkromné subjekty, ktoré by chceli sa zúčastniť, poťažne aj členské štáty. Ale nedá sa povedať, nie, ale nemôžeme teraz ale zase čakať na súkromných investorov, ešte pred otvorením toho múzea. Kým to múzeum nebude, nikto nám žiadne peniaze do toho nebude investovať respektíve nebudú investovať do projektu, ktorý závisí od vôle parlamentu. Oni povedia, že oni potom budú hovoriť, nie, my chceme rozhodnúť, čo tam bude. E, oni povedia, parlamentári nám nebudú hovoriť, čo tam má byť tam alebo o nám. Takže to je dôležité, aby sme teda to použili, vyfinancovali z našich peňazí. Potom ste povedali, že tam bude 14, 8 historikov, ktorí teda nepokrývajú 27 členských štátov, ale pokiaľ viem, nikto z nich nebol zvolený do tejto uh, do tejto funkcie e, nebol zvolený na báze toho, že pochádza z nejakej krajiny. Ani ten Poliak, ani Maďar, ani Francúz, oni sú zvolení do tejto skupiny pracovnej, ktorá tvorí obsah. Sú tam na báze svojej, e, svojich schopností a toho, čomu sa venujú. A sú to v zásade odborníci na 20. a 21. storočie ale možno niektorí z nich e, majú odbornosť aj na stredovek, ale určite tá ich národnosť je najmenej podstatná téma. Keď sa tu pýtate, tak ja sa musím pozrieť na kto, to, že kto má akú národnosť, lebo máme Španiela, ktorý má národnosti a Maďar, ktorý možno bude riešiť e, náboženskú vojnu, ktorá možno, že ani taká nebola v Maďarsku a podobne. Tak toto jednoducho bude. Pani Kamervoj. Kamervet. Ďakujem za veľkú podporu, ktorú ste vyjadrili. Myslím si, že by bolo veľmi dobre, aby teda výbor pozval riaditeľku tá ju, teda, ktor, aby ste diskutovali o tom obsahu. Ale keď diskutujeme o, o tom, že či to má byť 4000 či 800 metrov, musím povedať, že ide o to, aby to bolo dostatočné, aby to poskytlo dostatočný priestor. Ja si myslím, že mali by sme sa tiež zhodnúť na podľa možností politicky neutrálnej eh, výstave tej trvalej časti, ktorá tam bude, pretože toto je iste politický projekt o najpolitickejšieho orgánu, ktorým je Európsky parlament. A tie výstavy, ktoré budú tie dočasné rôzne, tie by mohli mať potom tú príležitosť e, odrážať akési politické priority. Ja by som si vedela ale predstaviť, že ľudia, ktorí sú, pochádzajú z mojej politickej rodiny, majú záujem o to, aby tam bola výstava, ktorá sa bude týkať e, ženských práv alebo účasť e, alebo úlohu žien v pokroku v Európe a podobne. Potom je, môže byť ďalšia výstava, ktorá sa bude týkať úlohy kresťanstva, alebo ja neviem, podnikateľského ducha a podobne. Takže v týchto dočasných alebo krátkodobých výstavách budeme môcť potom prezentovať nielen pluralitu parlamentu, ale takisto aj um, um, tam umiestňovať výstavy, ktoré budú iné než tá naša. Tie budú potom také špecifické. A tiež by som chcel povedať, že naše náklady, ktoré sú vypočítané na 12 miliónov, teda prevádzkových nákladov, toto je výpočet. Ale ja som tu hovoril s kolegami. Samozrejme, že koľko to bude stáť v roku 2016, to závisí od ich rôznych faktorov myslím, že aj pán Kelly hovoril, malo by to byť e, zadarmo, ten vstup, vstupné by malo byť teraz zdarma. To by malo asi tak fungovať. Malo by to byť otvorené 6 dní do týždňa. My sme vypočítali teda, e, že koľko to bude stať a som si 100% istý, že to ako tak bude sedieť. Ďalej, otázka je, že napríklad koľko peňazí budeme potrebovať napríklad na bezpečnosť, e, keď v budove, ktorá bude fungovať 18 hodín denne, koľko potrebujete e, ochrankárov? Takže ja si myslím, že keď hovoríme tu o nejakých 11 či 12 miliónoch eur, toto je niečo, čo, na čo sa nemáme dívať skepticky, ale budeme vedieť skutočne, koľko to stojí, až keď to bude celé spustené. Pán Tekeš ako podpredseda bol dôležitý, podpredseda parlamentu bol dôležitý ale je dôležité, čo povedali, e, to, čo povedali, tiež veľmi relevantné, pretože dôležité je v takom múzeu, aby dokázalo prekonať určitý historický, určité historické malichernosti, pretože často sme to videli tak, že na západe boli tí dobrí a na východe boli tí zlí. A ja viem, že to tak nebolo pričom ja som bojoval za slobodu, pričom som nikdy navštívil východnú Európu. Čiže my sme tu boli v situácii, ktorá vzýšla z, zo studenej vojny, kde tu boli e, diktátorské režimy, e, veľmi negatívne, ako všetky diktátorské režimy, ktoré potlačajú slobodu kdekoľvek, tu či inde. A myslím si, že preto bude veľmi dôležité, aby sme podporovali a propagovali solidaritu voči tým, ktorí naozaj museli bojovať za ich slobodu, za ich národnú zvrchovanosť a dôstojnosť a za rešpektovanie ľudských práv. A tiež musíme vzdať ho tým, ktorí podporovali tých, ktorí bojovali, pretože to je tiež súčasťou tých dejín, že mali podporovateľov, ktorí za nimi išli. Um, takže je, bola tu podpora maďarského povstania v 56., podpora v 68. Československu, podpora v Španielsku tých, čo bojovali e, za slobodu. Jednoducho toto sú veci z histórie, ktoré boli extrémne platné pod, e, pre tých, ktorí boli vo vezení za to, čo povedali a mali, podporovali ich ľudia z, z veľkej diálky. Pod, mali podporu ľudí, ktorí tam nikdy do tej krajiny neprišli, napriek tomu podporovali, pretože tu bola stále veľmi veľká nádej. Určite otázka národnosti a náboženstva tá, tam tiež musí byť, ale náboženstvo je veľmi, môže byť veľmi citlivá a zložitá vec náboženstvo to môže z stiažiť nie samotné náboženstvo, ale dejiny náboženstva to môžu zhoršiť. Ja pochádzam z krajiny, ktorá bola, bola kedy muslimskou krajinou, ehm, bola muslimskou, až kým ju 10 tisíc ľudí nenapadlo. Čo znamená, že 800 rokov sme mali v Španielsku moslimov, 20 generácií moslimov, ktorí sa tam rodili a žili. A vidíte, že v mnohých oblastiach, kde, špa, kde v Španielska, kde moslimské kráľovstvo vládlo, tak kresťania a židia mohli voľne praktizovať svoje náboženstva. A v podstate oni prekvitali vo vede, architektúre, medicíne a ďalších vedách. Ale ako náhle ich vlastne eh, kresťanské výpravy tlačili stále viac nadol, Vždy, keď kresťania oslobodili nejaké územie, tak Židia už nemohli byť Židia, moslimovia už nemohli zostať moslimami a museli alebo konvertovať na kresťanstvo, alebo utieci, alebo uhoreli. A toto je reálna história. Je to e, história, ktorá není v tých učebniciach dejepisu, ktoré som študoval ja. Vždy nám bolo hovorilo, že našťastie naša krajina bola oslobodená a podarilo sa nám vytlačiť tých, ktorí neboli veriaci, ktorí boli veriaci, ale veriaci v niečo iné jednoducho vedli niečomu inému. Takže toto naozaj je veľmi komplikovaný problém, veľmi, veľmi zložitá téma, ale pravda zostáva, že v, v učebniciach diepisu sme hovorili o tzv. náboženských vojnách. E, ale treba povedať, že niekedy sa zdá, že tieto náboženské vojny sú len, e, sú len sektárskymi vojnami alebo vojnami konkrétnych lídrov, ktorým sa zhodilo zneužiť náboženstvo. Častokrát išlo o vojny medzi kresťanmi, čiže to sú vlastne len kresťanské vojny. Treba povedať na rovinu, že náboženstvo a menšiny musia mať svoje miesto v tomto múzeu. A opäť je to jedna z tých veľmi dôležitých víziev tohoto projektu. Tento projekt, a to hovorím ako nekresťaň, je satanicky zložitý je satansky zložitý, pretože je to obrovská výzva. Pani Verža, e, pevne verím, že som odpovedal niektoré z vašich otázok. Samozrejme, veľmi dobre chápem, že to nemôže byť spojené len s Európskou úniou a s teritoriami Európskej únie, e, teda s územím Európy. Už len preto, že e, kedy si to bolo iba 6 krajín, dnes nás je 23 až 24 jazykov. Niektoré z týchto jazyk, Slovinsko alebo Chorvátsko, neboli krajiny, ktoré v minulosti neexistovali ako samostatné štáty, e, keď tento proces začal. A teda v každom prípade si myslím, že to, čo ste povedali, naozaj je veľmi dôležité. A síce ukazuje sa, že je veľmi dôležité, aby prostredníctvom toho, čo budeme v tomto múzeu ukazovať, aby ľudia vedeli pochopiť a uchopiť eh, tie mnohé problémy a zložitosti, ktoré, ktorým Európa čelila. Nie všetko možno bolo v učebniciach dejepisu. Pán Skúria, musím vám povedať, že vždy, keď vystúpite, tak som pohnutý. Neviem, eh, sú ľudia, ktorým sa vždy darí mm, prehovoriť tak veľmi do hĺbky a ja mám pocit, že keď vy ste hovorili, tak som naozaj premyšľal nad tým, aká zložitá táto výzva je. Vidíte, keď som ja začal tento projekt eh, riadiť, keď som s ním začal eh, spolu s pánom Peteringom, mal som pocit, že nikdy sa nám to nepodarí dotiahnuť do úspešného konca, ale pochopil som, že to musím musím dať tomu šancu, ale bolo to tak zložité podľa môjho vnímania, že som si nemyslel, že niekedy uspejeme. Pretože skutočne spojiť spojiť a prekonať všetky tieto výzvy sa zdá až nemožné. Z do okolností Nemcom sa to podarilo v prípade ich vlastnej histórie, ale krajiny, ktoré sú naozaj podobné a snažia sa o čosi podobné ako napríklad Holandsko alebo Rakúsko, im sa to nepodarilo. Nepodarilo sa im to prekonať a pokúšali sa o to celé roky. A mimochodom, náš vlastný projekt je myšlienka, ktorá bola spustená pred 20 rokmi a táto myšlienka pred 20 rokmi už eh, zanikala. Aj preto, že tam boli vždy dvaja kuchári v jednej kuchyni a nikdy tam nebol nejaký jeden parlament, ktorý by to v podstate presadil a ktorý by mal to rozhodujúce slovo. Vidíte, že pevne verím, že sa nám podarí uspieť. Pán Takula. Ospravedlňujem sa, že tu nie je, ale v každom prípade aj vám, aj pánovi Kelimu chcem povedať, že samozrejme, že kresťanstvo je e, kľúčové, je, je zásadným prvkom. Kto by to mohol poprieť? Otázka. Otázka, ktorý, otázka znie, na ktorej sa možno nedohneme, či to je ten jeden prvok. Ja môžem povedať, že to je dôležitý prvok a je tu mnoho ďalších e, prvkov, ktoré sú kľúčové a podľa môjho názoru aj pán Skúria naozaj veľmi dobre rozvinul tento argument, že tu je celý rad e, rôznych trendov, niekedy kulturálnych trendov, e, ktoré nepoznajú žiadne hranice. Nemôžno ich ohraničiť. Je veľmi zaujímavé študovať, ako mohli ľudia kedysi cestovať po Európe e, bez e, pasov. Viem, že tu boli hranice, ale pamätám si, že som hovoril s ľuďmi, ktorí sa narodili, povedzme, v Transylvánii a oni sa narodili ako súčasť Rakúsko-Uhorska a oni boli e, tínedžermi, e, mali len istú národnosť, ale 3-krát, 5-krát sa im tá teda národnosť menila počas ich života. A jedna veľmi stará pani huslistka mi hovorila, ako ona e, cestovala z Lisabonu do Sankt Peterburgu, do Petrohradu v 19. storočí bez pasu. A ona proste cestovala Pýtal som sa jej, akým spôsobom ste to urobili, akým spôsobom mali ste koruny, alebo ako ste to platili. A ona hovorila, že mala som husle, proste sme hrali. Takže oni nevedeli, či sú Viedenčania, nevedeli, či sú Židia, nevedeli, či sú Transilvánčania. Jednoducho to na tom nezáležalo. Doma sa ho rozprávali po maďarsky, po slovensky sa rozprávali s niekým iným. Jednoducho tak to bolo. Pán Kelly, chcem vám tiež veľmi pekne poďakovať. Ste povedali niečo, čo je naozaj veľmi dôležité. Tieto projekty majú neuveriteľný počet môžem povedať, eh, nepriateľov, alebo, alebo povedzme takto, že ľudí, ktorí sú proti, každý, kto je proti Európe, proti budovaniu Európy, je nepriateľ. Niektorým sa o tom veľmi ťažko rozprávalo, oni odmietali európsku identitu, že neexistuje, že európske dejiny neexistujú. Samozrejme, že keď mi niekto povie, že európske dejiny neexistujú, no tak ho nebudem presviečať, že by sme mali mať e, Múzeum európskej histórie. Ale nebolo ich málo. Potom tu bol celý rad ľudí, ktorí hovorili, že prečo by mal byť parlament vôbec zapojený do takejto iniciatívy. Čo bola naozaj rozumná otázka, pretože kedy sa parlament zapojil do tvorby múzea. Nuž odpoveď bola, že ak my nebudeme túto úlohu zastávať, tak to neurobi nikto. A to je niečo, čo skutočne potrebujeme. Potrebujeme ukázať ľuďom, čo je identita Európy. A zároveň, ako sme nám podarilo dosiahnuť to, čo sme dosiahli. Boli tu mnohí iní, ktorí hovorili, že máme krízu, a že v rámci krízy nemôžeme vynakladať peniaze na takéto veci. Vždy som počul, že sú iné priority, iné ako kultúra, iné ako dejiny. Ale boli tu mnohí ľudia, ktorí sme museli presvedčiť, podarilo sa nám to, presvedčili sme ich, ale samozrejme ešte stále tu pretrváva pomerne veľká miera skepsy, najmä skepsy v britských bulvárnych denníkoch, ale v Írsku je to možno trochu iné, možno to inak vplýva na írskych čitateľov ako v iných krajinách. A vo veľmi proeurópskych krajinách ako v Nemecku zazneli otázky ohľadom toho, či by sme mali pokračovať týmto smerom, či to náhodou nie je prehratá výzva, či by sme radšej nemali to peniaze vynaložiť na niečo, čo bude rozumnejšie. Možno to boli rozumné otázky. A potom pán Boris. Len stručne Chcem trvať na tom, že tie ťažkosti, ktoré súvisia s administratívou, sú reálne pred nami, ale my ich prekonáme a jediné riziko je to, že namiesto toho, aby sa múzeum otvorilo možno v roku 2014, tak to otvoríme až v roku 2015, ale my to prekonáme, pevne verím, že sa nám to podarí. Mimochodom, pani Durant, eh, podpredsednička, ktorá bola ministerkou v Belgicku, tak veľmi aktívne sa snaží zabezpečiť e, hladký priechod tých žiadostí. Niektoré problémy sme už prekonali a to, čo musíme zabezpečiť, je to, aby tieto prostriedky nešli nikam ďalej, než je v súčasnosti naprogramované, pretože to by bolo rozhodne veľmi nebezpečné. Už e, v každom prípade je dôležité, aby sme ľudí, e, ľuďom vysvetľovali, aké sú tie dve komplementarity. Na jednej strane je to komplementarita medzi stálou výstavou a dočasnou výstavou a zároveň je to spojenie medzi Domom európskej histórie, parlamentárium a hemicyklom. A posledná vec, múzeum nebude hovoriť o tých dávnych dejinách. Chápem, že že musí tam byť nejaká časť, kde budem hovoriť o stredoveku a tak ďalej, ale je to múzeum modernej histórie. Čo by som naozaj rád e, do, povedal, alebo čo by čím som rád ukončil, je to, že je pre nás veľmi ťažké, aby ľudia pochopili, že tento projekt je nielen nevyhnutný, ale aj kľúčový. Pre niektorých z nás, možno nie tak pre vás, ale pre ľudí z mojej generácie, pre ľudí mladších ako ja, blízko mojej generácie, treba povedať, že toto múzeum bude veľmi, veľmi citlivou záležitosťou, lebo to bude filmom nášho života niekto to povie veľmi pozitívnym spôsobom, ale ja to chcem napadnúť a ja poviem, že tá výzva nie je, aby to múzeum bolo relevantné len pre nás, lebo to bude príbehom, eh, zrkadlom nášho života, v ktorom sa budeme vidieť. Výzvou je, aby toto múzeum bolo relevantné aj pre naše deti, ktoré nikdy nevedeli to, čo sme eh, vedeli my, čo nezažili, to, čo sme zažili my. A zároveň eh, to je dôležité aj pre deti našich detí, ktoré nikdy nemali, nebudú mať predstavu v našej krajine som niekedy veľmi prekvapený a vidím, že 10-ročné deti, tak pre nich generál Franco a to, čo nazývame katolícky králi, ktorí v 15. storočí vládli, oni sú na rovnakom horizonte. Takže pred 50 rokmi a pred 500 rokmi pre toto dieťa, ktoré má 11 rokov, to je to isté to je jednoducho ten jeho horizont. A oni nevidia, že tie veci sú ako medzi sebou vzdialené 500 rokov. Takže tá skutočná výzva je, aby sme neboli, e, neboli pohnutí tým, čo bolo našim životným príbehom, ale aby sme boli dostatočne štedrí a zároveň vybudovali niečo, čo bude relevantné pre naše deti v budúcnosti. Toľko teda k tomuto. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a pevne verím, že Taja bude môcť vystúpiť a povie detailnejšie informácie. Veľmi zriedka tu tlieskame, ale myslím si, že pán kolega Martinez za svoju empatiu si takéto gesto e, zaslúži. Je to projekt nadstránický. <clears throat> Vy ste hnacími motormi spolu s pánom Pöteringom. E, ukázalo sa, aké dôležité to je všetko Keby sme to neboli urobili my a niekto iný by e, bol prišiel na túto myšlienku, neboli by sme mali žiaden vplyv. Musíme to takto prijať a určite to robíme v duchu, ktorý tu bol viackrát popísaný. E, budeme mať určite možnosť e, čoskoro hovoriť s riaditeľkou tohto projektu, keď bude vec celá vyzrelejšia. Nechceme ich teraz rušiť v ich premyšľaní a dúfam, že tento projekt budeme môcť ďalej sprevádzať a dnes spomínané e, veci e, určite sa dostanú do, do e, týchto úvah. A teraz ťa prepustíme, milý kolega, na ďalšie zasadnutie, tak povediac. Ďakujeme vám všetkým, čo skoro sa opätovne vidíme. Máme tu ďalej len jediný program, e, ktorý zostáva. E, popoludní tu bude pán generálny riaditeľ Polger a teraz máme tém e, podpora cezhraničných dobrovoľných akcií v EÚ a ich uznávanie. 20. septembra minulý rok komisia v tejto veci vydala oznámenie a e, dohodla sa na európskej politike dobrovoľníctva. Vy viete, že bude tu rok dobrovoľníctva a toto oznámenie uznávali cezhraničné dobrovoľné aktivity v EÚ. A teraz máme možnosť e, dozvedieť sa od kolegu Skuriu, ako, e, čo si myslí o tomto oznámení, ako ho posudzuje a poprosím ho, aby v tejto veci prehovoril a následne po tejto diskusie budeme mať zasadnutie koordinátorov, potom budeme mať prestávku a uvidíme sa nakoniec o 13. Len aby ste vedeli, kde sa nachádzame. Nech sa páči, kolega Skria. Ďakujem, pán, pani predsedníčka. Pokúsim sa veľmi stručne toto všetko zvládnuť, aby zostala možnosť rozpravy Chcem sa poďakovať pani Fontanelli zo sekretariátu, ktorou, s ktorou som dobre spolupracovala, takisto s ďalšími zástupcami komisie, s ktorými sme sa stretli s cieľom prepracovať tento materiál. Na začiatku tu máme dva body, ktoré považujeme za dôležité. Poprvé, definícia dobrovoľnej činnosti. To je pre nás dôležité, je to vec, ktorá sa v jednotlivých členských krajinách vykladá rôzne. Ako bolo povedané, sú tu rozdiely a treba v prvom rade vyjasniť, čo si pod dobrovoľnou činnosťou vlastne ten či onen predstavuje. Ďalej potom e, e otázka pozitívneho účinku tohto roku dobrovoľnej činnosti. Ide o rok 2012 bol to už rok 2011, kedy došlo k dobrým e, vý, výmenám medzi jednotlivými systémami. Mnohé sme sa naučili, zozbierali sme dobré skúsenosti. A už behom minulého roku prvá krajina prijala národný zákon e, k dobrovoľnej činnosti, bola to Litva, ale aj v ďalších členských krajinách e, Európskej únie Mnohé vlády sa zaoberali touto témou. A e, dospeli k modernizácii existujúcich zákonov, minimálne niektoré z týchto krajín. To určite možno spojiť aj s touto širokou rozpravou, ktorá minulý rok prebiehala už naposledy e, pri poslednom stretnutí k tejto téme sme hovorili o týchto témach, hovorili sme o oznámení komisie a sme toho názoru, že toto oznámenie je dobré. Takisto sme viackrát poukázali na jednotlivé body, ktoré sú pre nás dôležité a pridali sme i body ďalšie. Napríklad že túto činnosť by mali oznať, eh, uznať eh, úrady na rôznych úrovniach, že treba zapojiť eh, rôzne, rôzne skupiny ľudí, starších ľudí, postihnutých. A takisto sme hovorili o nevyhnutnosti poskytovania väčši, väčšieho množstva informácií jednotlivým organizáciám občianskej spoločnosti, aby tieto organizácie mohli sa ujať možnosti Ďalej informácie o dobrovoľnej činnosti by mal, a s tým spojené možnosti by sa mali rozširovať. Ďalej by sme mali e, vytvoriť centrálny portál EÚ, kde sa by bola vlastne špecifická kapitola o dobrovoľnej činnosti, aby sa ľudia v prípade záujmu mohli informovať. Ďalej sme povedali, e, že členské krajiny by určitú metódu merania, aby sme veci mohli evaluovať na univerzite, e, na univerzite na Hopkinsovej univerzite sme, zamýš, sme, určite, sme vynili nástroj, ktorý, ktorým naozaj možno merať, aké dopady má dobrovoľná činnosť. Ďalšie rôzne nástroje ktoré e, sú e, odchýlne, ale e, v každom prípade v stave posudzovať túto oblasť, merať ju. Ďalej potom minulý rok sme v súvislosti hovorili o aktívnom starnutí a o význame dobrovoľnej činnosti pre túto časť života. Takisto sme poukázali na to, aký dôležitý je šport v tejto oblasti pred niekoľkými mesiacmi sme v tomto výbore prijali v tejto veci príslušnú správu. Takisto v parlamente sme viackrát hovorili, e, aká dôležitá je dobrovoľnícka činnosť v oblasti športu. Národné i lokálne orgány a komisiu sme ďalej vyzvali, aby e, vymedzili dobrovoľnej činnosti to správne miesto, hlavne pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Ide tu aj o udržanie e, umeleckého dedičstva, samozrejme prírodzeného, prírodného dedičstva. Sú tu rôzne prírodné katastrofy, ktoré e, sú tu v Európe. I tam sú dobrovoľníci potrební a potrebujeme osobitným dôrazom pozerať na túto činnosť Takisto e, je tu návrh zriadenia európskeho, európskej e, jednotky do, dobrovoľnej činnosti, ďalej európsky kvalifikačný pas. Takisto dôležité, aby všetky e, znalosti a zručnosti pri dobrovoľnej činnosti boli aj odborne uznávané, oznávané minimálne ako zručnosti, ktoré človek dosiahol. Ďalej e, význam e, jednotlivých združení. E, ich činnosť je osobitne dôležitá. Bez nich by sa asi ťažko dalo hovoriť vôbec o dobrovoľnej činnosti. Ďalej sme hovorili aj o ďalších podporných opatreniach, finančnú podporu a to práve v časoch krízových, pretože práve v takýchto časoch dobrovoľná činnosť môže nahradiť tie oficiálne Eh, kanály, oficiálne eh, linky, ktoré nedokážu splniť svoju funkciu. Takisto eh, v zdôvodnení hovoríme aj o tom, že dobrovoľná, dobrovoľná činnosť je aj nástrojom e, dialógu. Tým spôsobom možno die, komunikovať s vonkajším svetom. A nad rámec e, alebo prostredníctvom tejto či, činnosti môžeme e, vo, navonok ukazovať s hrdosťou ten európsky model, ktorý pramení zo solidarity a sociálnej súdržnosti. To sú dva veľmi dôležité prvky. To, e, toľko z môjho pohľadu v stručnosti e, k mojej správe. A vy určite máte možnosť, e, mali ste možnosť správu si prečítať a podať pozmeňujúce návrhy. Ja som chcel každopádne vyzdvihnúť tieto body, som však pripravený e, vypočuť si vaše podnety, aby vzniklo e, e, také ucelené, všeobecne podporované e, stanovisko. Ďakujem pekne. Pekne. V prvom rade by som chcela povedať, že pán spravodajca naozaj vidno, že sa venuje dobrovoľníckým aktivitám a rozumie, o čom dobrovoľníctvo je. Myslím si, že správa veľmi dobre navrhnutá. Samozrejme, malé zmeny sú vždy potrebné, ale v zásade s tým, čo navrhol, súhlasíme. Veľmi sa mi páči, že hneď v prvom bode vyzýva členské štáty, aby naozaj stanovili e, právny rámec pre dobrovoľníctvo. Ja som rada, že aj minulom roku sa nám práve podarilo v niekoľkých členských krajinách schváliť nariadenia alebo zákony, ktoré umožňujú e, legálne alebo právne e, formovať dobrovoľníckú aktivitu ako takú a vlastne vytvárajú právny rámec. Som rada, že aj moja, moja krajina Slovensko bola jednou z nich, kde sa prijal dobrovoľnícky zákon. Ehm, čiže je to naozaj veľmi dôležité. Naozaj, ak chceme o niečom takom hovoriť, potrebujeme najskôr vedieť, aký je právny rámec pre takéto aktivity. Ehm, v bode číslo 3 ehm, nie som si celkom istá, či by sme mali špecifikovať, že chceme prístupniť dobrovoľníctvu pre Rómov, či to skôr nepostaviť do roviny, že pristahovalcov a menšiny alebo marginalizované skupiny, pretože špecificky vypichnúť rómsku menšinu je podľa môjho názoru nie celkom správne, ale môžeme o tom diskutovať na stretnutiach spravodajcov. Takisto v bode číslo 7 navrhuje spravodajca vytvoriť centralizovaný portál Európskej únie k dobrovoľníctvu. Aj keď nie som veľmi zastanca vytvárať nové organizácie, nové inštitúcie a nové portály, možno práve tento portál by mohol naozaj pomôcť práve pre cezhraničné aktivity, kde by e, všetci občania Európskej únie mali možnosť získať informáciu, vedieť, kde v tej krajine je možné zúčastniť sa dobrovoľníckých aktivít a môže to naozaj pomôcť e, práve väčšiemu, väčšej podpore dobrovoľníctva, keďže zatiaľ hovoríme že dobrovoľnícke aktivity sa týkajú asi 100 miliónov občanov, čo je jedna petina Európskej únie, tak naozaj môžeme zvýšiť e, toto číslo možno niekoľkonásobne. E, takisto súhlasím s tým, že potrebujem vedieť e, nejakým spôsobom, ako merať dobrovoľníckú prácu, čo sa týka nielen ohodnocovania v rámci spoločnosti, ale takisto názor, ktorý som počula veľakrát od dobrovoľníkov, aby sa dobrovoľnícka práca nejakým spôsobom mohla kvantifikovať alebo nejakým spôsobom merať e, aj čo sa týka potom, e, keď sa vyrátava napríklad dôchodok e, ako práca, ktorú vykonávali možno bez nároku na odmenu, ale že by sa zarátavala táto aktivita do, napríklad do odpracovaných rokov. Môžeme o tom diskutovať, ale samozrejme najskôr musíme stanoviť nejaké kritéria, na základe čoho budeme merať. Takisto dobrovoľnícke aktivity sa týkajú aj neformálneho a informálneho vzdelávania a práve možnosti a zručnosti, ktoré ľudia získajú cez dobrovoľnícke aktivity, by bolo treba, aby boli oficiálne uznané. Súhlasím s tým, čo pán spravodajca navrhuje v bode číslo 12. Veľmi dobre Takisto bod číslo 14, eh, vytvorenie Európskeho dobrovoľníckého zboru pre humanitárnu pomoc, môže napomôcť práve aj eh, Európskej únii, aby sme mali viacej možno ľudí, dobrovoľníkov aj práve pri humanitárnych katastrofách práve na miestach, ktoré potrebujeme. Určite to môže, eh, môže oveľa viacej pomôcť Európskej únii prezentovať sa navonok a takisto môžeme pomôcť v oblastiach, kde to treba. Eh, jedna vec, ktorá mi tu však trošičku chýba, eh, ktorú by som ja navrhla, že by sme mohli eh, doplniť, ako môžeme vlastne pomôcť ešte dobrovoľníkom. Určite je to podpora vytvárania kapacít pre ubytovanie napríklad pre dobrovoľníkov v miestach, kde ich potrebujeme. Ale druhá, ešte viacej možno dôležitá vec, dobrovoľníctvo sa netýka iba nás ako Európanov, ale takisto sa týka ľudí z celého sveta a keďže sa chceme zaoberať aj ľuďmi, ktorí žijú mimo Európskej únie, možno by sme mohli vytvoriť e, nejaký model, e, čo sa týka vízového režimu pre neobčanov Európskej únie, ktorí by sa zapájali do niektorých dobrovoľníckých aktivít v Európskej únii. Čiže možno e, znížiť nejaký prach pre víza, zlepšiť vízový režim práve pre takýchto ľudí, ktorí sa budú e, chcieť zúčastniť nejakých aktivít v rámci únie. To sa týka nielen e, aktivít pri humanitárnych katastrofách alebo niečom podobnom, ale samozrejme sa týka hlavne napríklad e, mladých ľudí, ktorí prídu ako dobrovoľníci do únie a chcú niekde pomáhať na miestach, kde to treba. Čiže hlavne hovoríme teraz o mladých ľuďoch. A samozrejme tá podstatná a najdôležitejšia vec, súhlasím s názorom pána spravodajcu, že treba podporiť finančne finančne dobrovoľnícke aktivity a že ich treba zakomponovať určite do ďalších štrukturálnych alebo teda do programov, ktoré budeme vytvárať na ďalšie obdobie. A naozaj netreba na to zabúdať, že práve e, dobrovoľnícke aktivity sa môžu, môžu e, realizovať len z veľkej časti hlavne vďaka finančnej podpore Európskej únie a vďaka tomu, že im na tieto aktivity dáme financie. Čiže naozaj nesmieme na to zabudnúť, aby sme si dobrovoľníctvo nezničili. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Poprosím, aby ďalší rečníci boli stručnejší. Máme ešte predsa zasadnutie koordinátorov, eh, kedy, eh, ak neskončíme včas, nebudeme mať tlmočníkov. Ďalšia rečníčka, nech sa páči. Merci, voulais... Ďakujem, pani predsednička. Chcem eh, poďakovať našemu spravodajcovi za túto komplexnú panorámu so všetkými dopadmi na európsku spoločnosť veľmi presné argumenty. E, takisto e, som vďačná za to, že tu vidíme spôsob, akým možno e, situáciu lepšie, lepšie vnímať. Našim cieľom je zmerať stav vecí, ale ide o to tu do, tie dobrovoľné činnosti cezhranične podporovať. Myslím si, že sú tu možnosti na to, aby sme možli mohli hovoriť o, e, ktoré majú dobrovoľné organizácie, e, ktoré poskytujú rôzne služby, ktoré možno ešte aj rozšíriť. Samozrejme, že i existujúce možnosti, pokiaľ ide o realizáciu cieľa číslo 3, možno ich použiť práve v tejto súvislosti. Myslím tu na e, image európskych fondov, ktorý treba naozaj e, chrániť, starať sa oň i v rámci Európskeho roku e, dobrovoľníctva. Si myslím, že prostriedky z tohto fondu by sa dali použiť na cezhraničné dobrovoľné činnosti. To sa veľmi dobre e, dá zapojiť do našich cieľov, sociálna inklúzia, aktívne starnutie a tak ďalej a tak ďalej. Táto politika kohézie, ktorú, ktorú sledujeme, terio, teritoriálna spolupráca, už ide tu o presieťovanie, e, výmenu platformiem dobrých skúseností a tak ďalej. To tak len vo všeobecnosti e, e, chcem poukázať aj na zákon z Francúzska, kde je eh, už existujúca úprava o dobrovoľnej čistosti. Teraz eh, ďalší, ďakujeme pani Sanchez Schmidt a teraz ďalší rečník. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poblahoželať eh, spravodajcovi za vyváženú správu. Podporujem odporúčania v správe pokiaľ ide o spoluprácu, o organizátorov dobrovoľníckých aktivít v e, Európe, takisto mobilita mladých dobrovoľníkov v Európe. A tu si myslím, že centralizovaný portál by bol veľmi užitočný pre e, organizácie, ktoré sa spoliehajú na dobrovoľníkov. Veľmi často e, dobrovoľníci majú organizácie, ktoré nemajú ani čas, ani zdroje, aby vykonali všetky e, tie projekty. Tieto problémy by sa dali e, riešiť za pomoci národnej a európskej úrovni. Tá byrokracia, ktorá je potrebná na e, prístup k podpore, je veľmi, veľmi odrádzajúca v súčasnosti. Veľmi často sú to cezhraničné kritéria, ktoré sú v hre a nie všetky dokon- veľmi dobré projekty sa do- dajú rozbehnúť toto by sa mohlo posunúť takýmto centrálnym prístupom ďalej. Centralizovaný por, por, portál by mohol e, slúžiť na výmenu informácií a vytváranie siete, čo by bolo na prospech a to by bola silná platforma, ktorá by e, bola veľkým príspevkom e, k dobrovoľníctvu, e, vytvorila by vlastne inkluzívnu a dynamickú komunitu. Ďalej e, tie e, preukazy by mohli vytvoriť živý, živé prepojenie a zvýšila by sa mobilita dobrovoľníkov. Význam e, by sa dal e, snáď viac týchto, význam týchto pasov, týchto preukazov by sa dal viac vyzdvihnúť v, tom, v tejto správe a tým by sa e, podporili, zhutnili cezhraničné aktivity, okiaľ, pokiaľ ide o znižovanie bariér pre šport keďže tu je aj iniciatívna správa pre e, oblasť športu s viacerými e, odporúčaniami z, minulosti. Tu tie by sme mohli zapracovať i do tohto odporúčania. Myslím si, že na rôznych úrovniach sa angažuje v Európe 100 e, miliónov Európanov. Je to veľmi dôležitý segment a kohez, kohezný prístup celej Európskej únie by mohol byť oveľa, by mohol byť veľmi prínosný pre jednotlivé v tomto poli činné organizácie. Ja, Dank. Ich glaub, ich kann... Ďakujem, myslím si, že dokážem byť veľmi stručná. Ďakujeme Markusovi, bola to veľmi dobrá, je to veľmi dobrý základ pre ďalšie diskusie. E, na mnohých miestach ste e, uviedli to, aké požiadavky E, musíme smerovať na členské krajiny, na komisiu, na radu. Podľa mňa by bolo dobre, keby to bolo tiež výzva alebo požiadavky na podnikateľov, pretože podľa mňa nejde len o to, aby sme tieto dobrovoľné činnosti e, nechali uznať e, ich kolegami, ale aby títo ľudia aby sme boli na mieste a v a nápomocní, keď, keď pracovníci dobrovoľne robia činnosť. E, napríklad firma Henkel, ja, ju, ja viem, že sa e, v ekologických projektoch e, neangažujú len dobrovoľníci, ale aj samotná firma podporuje vlastný stav pracovníkov, aby boli angažovanejší v svojej oblasti, v inách, iných. A myslím si, že keby sme podobné výzvy smerovali na veľké európske podniky, to by bol, myslím si, ďalší dobrý prínos. Ďakujem, pani predsednička. Eh, Budem veľmi stručný. Vychádzame z toho, že dobrovoľné činnosti zohrávajú a budú zohrávať dôležitú úlohu. Máme tu tento Európsky rok a mohli by sme snať prísť so záverom, že dobrovoľná činnosť vlastne čoraz viac sa e, na, e, rozvíja na európskej úrovni. Výsledky sú čoraz e, jasnejšie. Bohužiaľ však sú čo, ešte vždy tu byrokratické prekážky, prekážky vyplývajúce z právnych predpisov a, tieto vlastne znižujú hodnotu dosiahnutých výsledkov. A preto by sme naozaj mali byť odvážni a ísť ešte o krok ďalej keď chceme napríklad kontrolovať e, na európskej či medzinárodnej úrovni internet, tak si kladiem otázku, prečo vôbec si nemôžeme dokázať E, dať záväzok vyzvať členské krajiny, aby v tejto veci urobili a pre e, dobrovoľné činnosti aj e, za, príslušné zákony. Môžeme predsa vyzvať aj komisiu, aby prijala k tomu zákon. Myslím si, že je na čase. Nechápem, prečo to vlastne všetko odkladáme. Predsa si nemôžeme dovoliť um, takúto užitočnú oblasť aktivít e, pre všetkých občanov, takúto oblasť vlastne zadržiavať, zbrzdevať pre našich občanov. E, chcela, chcel by som e, poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrý, pragmatický materiál a dúfam, že nás to posunie i vpred. Ďakujeme, Marko. Chceš ešte niečo dodať? Prepačte, prepačte, prepačte, pani Veržia. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsedajúca. Budem sa snažiť e, poponáhľať, pretože máme potom následný bod. E, musím sa ospravedlniť pánu Skurive, pretože jeho návrh som nedostatočne ešte preskúmala. E, podporujem, a to už teraz dokážem povedať, všetko, E, čo sa tu píše v tých veľkých ťahoch, tých e, e, zásadných líniách. Však chcem povedať jednu vec, ktorú treba doplniť. A to je vec, ktorá sa mi osobitne páči. To je 17. bod Európsky rok obč- občianstva. Myslím si, že dobrovoľnosť je principiálny e, prvok, e, súčasť aktívneho občianstva. E, pričom samozrejme mám určitý problém s tým samotným pojmom občianstvo, odkedy sme my vo Francúzsku našemu kráľovi stiali hlavu. Existujú určité posuny, posuny vo význame v tejto veci, ktoré nám chápanie stiažujú Teraz však e, k cezhraničnej dimenzii takýchto projektov. E, vec je to určite dôležitá, ale tak trochu e, váham zo svojej pozície v súd Francúzska. Nemôžem nechať do francúzštiny pre, preložiť e, pre dobrovoľnú činnosť. Nemôžem použiť e, ten latinský koreň volontariát, to je e, anglicizmus. U nás sa používa koreň slova benevol. Pre nás to nie je dobre chápané, takže to je moja taká lingvistická poznámka. A okrem toho si myslím, že že sú tu, je tu potreba vyslať určité signály smerom k organizáciám, aby totiž pracovali demokraticky. To e, vždy nie je samozrejmosťou. Takú, takéto posolstvo e, demokratickému pracovnému spôsobu. Nuž toto bude potrebné aj pokiaľ ide o prístup e, žien a takisto si myslím, že treba tiež riešiť otázku menšín, zastúpenia menšín v tomto sektore. Určite existujú veľké rozdiely od štátu k štátu a to treba neustále zdôrazňovať. Ďakujeme. Milá kolegyňa Veržia, som presvedčená, že vo všetkých textoch, vo francúzských textoch e, použi- sa používa správny výraz. Nemyslím sa, že tu sa tu treba sťažovať na výraz uh, volonté. E, je to naozaj tak? Používa sa tu výraz volontária vo francúzštine Takže to je e, naozaj na vás, aby ste e, kontaktovali e, prekladateľov, že toto výraz nie je správny. Ja vo francúzštine by som nikdy tento výraz nepoužila, ale je pravda, že treba popracovať vo vašom francúzskom záujme, vo vašej francúzskej veci. Marko, chceš k tomu ešte niečo dodať, alebo nie? Nuž, snad len aby som tuto aktualizoval situáciu. Ja som bol jedným z tieňových spravodajcov k dobrovoľníctvu a myslím si, že musíme presne zadefinovať, čo rozumieme pod pojmom dobrovoľníctvo, aby presne občania vedeli, o čom hovoríme. A samozrejme, že sme my mm, zahrnuli alebo zakomponovali viaceré návrhy našich kolegov a Určite tam do toho dáme aj to, čo tu spomenuli viacerí kolegovia, napríklad zahrnúť e, menšiny, e, malé a stredné podniky a podobne. Chcel by som poďakovať všetkým za účasť. Predsedajúca, ďakujem pekne všetkým tým, ktorí boli prítomní a prispeli tejto diskusii tak aby sme trošku boli, um, všetci sme omladili a priateľskejší ľuďom. A kedy máme termín na odostanie, to je 9. marca o 12. Všetko jasné? Prajem vám dobrú chuť a prosím pekne koordinátori, aby ste tu zostali. Teda tí, ktorí sú pozvaní. Teda tí, ktorí sú, aj tí, ktorí sú pozvaní.